Guten Morgen, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Dobré ráno, začneme dnešné rokovanie. Vítam vás na rokovaní našeho výboru. Dnes budeme hovoriť o agentúrach, ale predtým budeme ešte hlasovať. Program máte pred sebou. Nikto sa k tomu neprihlásil. Chcem vám oznaviť eh, jazykový režim E, ktorý je vo webkome a potom máme ešte aj webstream e, našeho rokovania a týmto sa dostávame k bodu 3. Je to správa kolegu Javora o e, finančných záujmoch boji proti podvodom. Ešte musím k programu povedať, že hlasovanie k, k správe kolegu Gerinského odsúdvame na niektoré z, e, Georgi Pirinského na budúce niektoré rokovanie alebo správanie je dostatočne pripravená. Teraz bod 3. Nikto sa nechce vyjadriť, takže môžeme začať hlasovať. Áno, nech sa páči. Prepač, pokiaľ ide o dôvod na odloženie hlasovania o výročnej správe Európskej investičnej banky, tak technicky to možno nie je hovore, ale keďže sa odlož... Technicky je to hotové, ale hlasovanie v pléne sa odsunulo z marca do apríla. Tieňovi spravodajci požiadali o viac času z tohto dôvodu, aby sme mohli ešte rokovať a dospiť viacerým kompromisom. Takže problém nebol v tom, že by som vám dnes nevedel dať text na hlasovanie, ale chceme ešte pracovať, tak to sa veľmi teším. Ďakujem. Výborne. Takže ďakujem veľmi pekne. Môžeme začať hlasovať. K hlasovaniu hlasujeme len o tých šedých častiach, keď biele nepredu. Mohli by sme si urobiť skúšku hlasovania, aby sme vedeli, koľko z vás sú tu niekde musíte teda tlač, stlačiť, prihlásiť sa. Áno, dobre, čiže test skončil. Máme tu 23 kolegov, ktoré moment, ktorí momentálne hlasujú. Ďakujem. Teraz sa dostávame ku kompromisu 1 rukou, teda je to prijaté. Môžeme pokračovať regi 6 za, proti, zdržali sa prijaté. Hlasujeme zatiaľ aklamačne. E, pozmeňujúci 10 za. Je to tá prvá časť, áno? Za, proti, zdržal sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržal sa. To musíme ešte preveriť elektronicky, lebo mi to není celkom jasné. Takže prosím, druhá časť elektronicky. Končíme. Je to prijaté. Môžeme prejsť v tretej časti pozmeňujúceho návrhu 10 za, proti, zdržal sa, prijaté. Inta 1 za, proti, zdržal sa, prijaté. Inta 2, druhá časť za, proti, zdržal sa, prijaté. Inta 1, tretia časť za, proti, zdržal sa, prijaté. Inta 4, za, proti, zdržal sa prijaté. Avko 4 za, proti, zdržal sa prijaté. Pozmeňujúci 11 za, proti, zdržal sa prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa prijaté. Pozmeňujúci 16 za, proti, zdržal sa prijaté. Pozmeňujúci 17 za, proti, zdržal sa prijaté. Pozmenujúci 18 za, proti, zdržal sa prijaté. Pozmenujúci 19 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Pozmenujúci 19 druhá časť za, proti, zdržal sa prijaté. Pozmenujúci 20 za, proti, zdržal sa prijaté. 21 za, proti, zdržal sa prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa prijaté. Pozmenujúci 23 za. Tiež v dvoch častiach, prepačte, prvá časť, 23, prvá časť za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Pozmenujúci 23, druhá časť za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmenujúci 23, tretia časť za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Pozmenujúci 24 za, proti, zdržal sa prijaté, pozmenujúci 26 za, proti, zdržal sa prijaté, 27 za, proti, zdržal sa prijaté, pozmenujúci 28 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 29 za, proti, zdržal sa prijaté, pozmenujúci 30 za, proti, zdržal sa prijaté. Regi 2 za, proti, zdržal sa prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa prijaté. Regi 8 za, proti, zdržal sa prijaté. 34 e, za, proti, zdržal sa prijaté, pozmeňujúci 35 za, proti. Mohli by sme si to prosím preveriť elektronicky? Takže je to prijaté. 36 za, proti, zdržal sa. Aj toto by som si rada preverila. Môžeme preveriť 36 elektronicky. Končíme. Zamietnuté, pretože to končilo nerozhodne. 38 za, proti zdržal sa prijaté. 39 za, proti, zdržal sa prijaté, 40 za, proti, zdržal sa, to musíme tiež preveriť. Pozmenujúci 40, prosím, preverme si. Končíme hlasovanie. Prijaté. Pozmeň, kompromis 6 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmeňujúci 45 za, proti zdržal sa prijaté, 46 za, proti zdržal sa prijaté, Inta 7 druhá časť za, proti zdržal sa prijaté, 47 za, proti zdržal sa, toto je zamietnuté, pozmenujúci 48 za, proti zdržal sa prijaté, kompromis 7 za, proti zdržal sa prijaté. Avko 10 za, proti, zdržal sa prijaté. 51 za, proti, zdržal sa prijaté. Inta 5 za, proti, zdržal sa prijaté. Inta 8 za, proti, zdržal sa prijaté. Avko 5 za, proti, zdržal sa prijaté. Regi 4 za, proti, zdržal sa prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržal sa prijaté. Potom 54 za, proti, zdržal sa prijaté. 55 za, proti, zdržal sa prijaté. Pozmenujúci 56 za, proti, zdržal sa prijaté. AFKO 8 za, proti, zdržal sa prijaté. Pozmenujúci 57 v dvoch častiach. Prvá časť za proti, zdržal sa zamietnuté. Druhá časť za proti, zdržal sa. Myslím si, že je to zamietnuté. Mohli by sme si to preveriť, prosím. Čiže 57. druhá časť, preveríme si to. Myslím, že je to zamietnuté, ale chcem mať... Možno to bolo prijaté teda skôr, ale nemám istotu. Končíme hlasovanie. Áno, prijaté, prepačte. Dobre, takže pozmenujúci 58 za, proti, zdržal sa. Prepačte, 58 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 59 za, proti, zdržal sa. Musíme si to tiež elektronicky preveriť, takže 59, prosím preveriť. Končíme prijaté. Regi 3 za, proti, zdržal sa prijaté. Regi 7 za, proti, zdržal sa prijaté. Regi 9 prvá časť za, proti, zdržal sa prijaté. Druhá časť, tam nemáme, pardon, 60 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Aj to by som si rada ešte preverila. 60, prosím, môžeme si to preveriť? Pozmeňujúci návrh 60. Končíme kontrolu. Apkelet. Je to zamietnuté. Kompromis 9 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 10 za, proti, zdržal sa prijaté. Pozmenujúci 64 za, proti, zdržal sa prijaté. 65 za, proti, zdržal sa prijaté. Kompromis 11 za, proti, zdržal sa prijaté. Pozmenujúci 70 za, proti, zdržal sa prijaté, pozmenujúci 71 za, proti, zdržal sa prijaté, 72 za, proti, zdržal sa zamietnuté, regi 5 za, proti, zdržal sa prijaté, 73 za, proti, zdržal sa prijaté, kompromis 12 za, proti, zdržal sa prijaté, 74 za, proti, zdržal sa, zamietnuté, 77 za, proti, zdržal sa, prijaté, 78 za, proti, zdržal sa, prijaté, 79 za, proti, zdržal sa, zamietnuté, 80 za, proti, zdržal sa prijaté, 81 za, proti, to si musíme preveriť. Preveríme si 81. Končím. Zamietnuté. Libe 7 za, proti, zdržal sa prijaté. Avko 14 za, proti, zdržal sa prijaté. Kompromis 13 za, proti, zdržal sa prijaté. Inta 2 za, proti, zdržal sa prijaté. Inta 6 za, proti, zdržal sa prijaté. Pozmenujúci 86 za, proti, zdržal sa prijaté. Ústny pozmenujúci číslo 1 za, Máte nejaké, pardon, máte nejaké námietky? Nie. Takže, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté? Pozmeňujúci 87. Za? Proti? Zdržal sa? Prijaté? 88 za? Proti? Zdržal sa? Prijaté? Regi 11 za, proti, zdržal sa prijaté. Pozmenujúci 89 za, proti, zdržal sa prijaté. Inta 3 za, proti, zdržal sa prijaté. Pozmenujúci 90 za, proti, zdržal sa prijaté. Pozmenujúci 1 úvodné ustanovenie za proti prijaté, 2 za proti prijaté, pozmenujúci 3 za, proti zdržal sa prijaté, 4 za, proti zdržal sa zamietnuté, libe F za, proti zdržal sa prijaté, libe G za, proti zdržal sa prijaté H za, proti zdržal sa prijaté, regi 1 je už pokrytý, ako aj ten zvyk by aj ten všetok, tá všetká časť kompromisoch už. Máme koncové hlasovanie, to je vždy no- menovité hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie. Kolega má síce kartu vnútri, ale nestlačil tlačítko, takže poprosím. Končím hlasovanie. Správa je prijatá 21 hlasmi, jeden, proti, jeden bol proti. Gratulujem a týmto sme sa dostali na koniec hlasovania. Takže zatiaľ také ešte nebolo, aby sa toľko strán zúčastnilo na práci o, na túto tému, to je vynikajúce. Teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu rokovania, to je bod 5, absolutórium agentúr a spoločných podnikov. Chcem požiad- medzi nami privítať predstaviteľov agentúr. Teším sa, že ste tu. Je to pre nás vždy dôležitá téma pretože vždy chceme radi vedieť, čo sa deje, ako pracujete, lebo väčšinou máte sídlo meno mimo Bruselu a preto sa tešíme takýmto výmenám. Dám, vítam medzi nami aj pána Galea z, eh, z Dvora auditorov, potom pán Valdés, riaditeľ Eurofundu a Agencies Network, potom je tu náš spravodajca, pán Won. A hneď by som dala slovo aj pánovi Galeovi. Prepač, ja som vás nevidela. Dobré ráno. Thank you, madam. Ďakujem za slovo. Ďakujem aj váženým poslancom a hosťom, ktorí sú tu prítomní. Stanovisko dvor auditorov ohľadom spolahlivosti účtov a zákonnosti prisluchajúcich transakcií centralizovaných agentúr a ďalších orgánov Európskej únie nájdete v specifické správe 421, ktorá bola publikovaná 31. decembra 2014. Správa sa týkala 32 regulačných agentúr, šiestich výkonných agentúr a taktiež agentúry Euro, Euratom, Európskeho inštitútu pre inováciu a technológiu a e, penzíny fond, fond e, Euro, e, Europolu. Taktiež boli výsledky e, publikované v oficiálnom vesníku. Tieto Európske agentúry sú podľa nás veľmi dobre viditeľné, hrajú dôležitú úlohu pri príprave a implementácii európskych stratégií a politík a zároveň posilňujú spoluprácu medzi úniou, národnými vládami, súkromným sektorom a akademickým sektorom, predovšetkým v oblasti výskumu a inovácie majú veľký dopad na politiku a rozhodovanie a taktiež sú veľmi dôležité pre európskych občanov. Z finančného pohľadu agentúry rozpočty na rok 2014 boli vo výške 1,9 miliardy eur. Prepačte, že vás prerušujem, ale je tu hluk, takže prosím, prestante sa všetci rozprávať pán Galaja, môžete pokračovať. Takže z finančného pohľadu e, rozpočet týchto agentúr v roku 2014 bol 1,9 miliardy eur alebo 1,4 percenta všeobecného rozpočta EÚ pre rok 2014 takmer 1,2 e, miliardy pochádza od dotácie strany komisie a potom zvyšok z iných z poplatkov a z rôznych iných zdrojov. Určitýchto e, týchto agentúr boli preverené súkromnými e, auditormi, v, v, mysli, v zmysle finančné naredenia 2084. Tieto práce boli vzaté do úvahy a taktiež naše výsledky súhlasia s nálezom e, auditov. Audity boli vykonané v súlade s medzinárodnými auditnými štandardami a dávajú nám dostatočnú istotu aby sme naše vlastné auditné stanovisko založili na e, spolahlivosti účtov. Vo vzťahu spolahlivosti účtov dvor auditorov zistil, že všetkých 41 agentúr vykázalo vo všetkých aspektoch e, spolahlivosť pre finančné stanovisko 31. decembra 2014 Chceli sme vás upozorniť na dve záležitosti v súvislosti so spolahlivosťou účtov. Máme tam agentúru, ktorá spravuje IT systémy v oblasti EU e LISA, v oblasti e, spravodlivosti a slobody. Taktiež tam máme otázku hmatateľných aktív. A čo sa týka penzíneho fondu Europolu, tam sme poukázali na prípravu účtov, kde naďalej na tom ešte musím, to musíme prešetrovať. Je to operácia, ktorá ešte prebieha, avšak likvidácia sa momentálne hodnotí. Takže auditori dospeli k záveru, že v prípade všetkých agentúr príslušné transakcie do 31. decembra 2014 boli zákonné a v poriadku vo všetkých aspektoch. Chceli by sme zdôrazniť e, Európsky inštitút technológie v súvislosti so stropom finančných e, príspevkov na e, KIX, to sú inovačné a vedomostné komunity. Strop bol dodržaný a to sme zistili v priebehu e, roku 2015 e, v rámci nášho auditu. V všetkých týchto správach sme prišli so 79 pripomienkami, pokryli sme veľmi dôležité oblasti, ako je zodpovednosť účtov, e, regulérnosť transakcií, vnútorná kontrola, budget, rozpočtové riadenie a tak ďalej. A tieto E, pripomienky nespochybňujú stanovisko dvora auditorov. Vo všeobecnosti sme si všimli, že nastalo zlepšenie, čo sa týka vnútorných kontrol, napriek tomu, že boli e, identifikované určité slabé miesta v mnohých agentúrach a v mnohých správach sme hovorili o veľkom počte prenesených prostriedkov a taktiež zrušených transakcií a e, zdôrazňujeme potrebu zlepšenia plánovania a taktiež rozpočtovej správy. Taktiež sme hovorili o záležitostiach, ktoré súvisia s dobrým finančným e, riadením a účinným e, verejným obstarávaním v rámci ktorých postupov. 19 agentúr zle vypočítalo platy, čo e, vyústilo do e, v podstate nižšej finančnej e, odmeny pre niektorých zamestnancov, ale toto už sa rieši. V prípade jednej agentúry sme poukázali na využívanie cloudových služieb. A táto otázka sa možno bude opakovať častejšie, keďže takéto služby sú čoraz častejšie využívané v rámci týchto agentúr. Na záver chcem povedať, že sme spokojní, že agentúry podnikli korektívne kroky, e, ktoré vyvodili z našich poznámok e, k bývalým rokom a zaznamenali sme zlepšenie v mnohých oblastiach. A čo sa týka správy e, grantov, tá tam taktiež publikujeme príslušnú správu už v prvom semestri tohto roka. Ďakujem. Ďakujem za túto komplexnú správu. Tých agentúr bolo skutočne veľa. Za agentúry teraz sa vyjadrie pán Desvaldes. Thank you very much. Ďakujem Pani predsednička, popredseda, vážený člena výboru, je to pre mňa často hovoriť za sieť európskych agentúr v súvislosti s absolutóriom pre rozpočet 2014. A chcel by som poďakovať prvodajcovi a členom výboru za skvelú spoluprácu a predovšetkým aj sekretariatu výboru za podporu. Sieť agentúr je formálne zoskupenie e, spoločných e, e, podnikov a agentúr v Európskej únii. Momentálne združujeme 42 agentúr plus dve nedávno vytvorné agentúry požiadali o prístup. Chcel by som vás upozorniť na také najrelevantnejšie udalosti, ktoré sú ktoré sa týkajú horizontálnych otázok súvisiacich s agentúrami a s našou sieťou agentúr. Spolupracujeme s komisiou už než kedykoľvek predtým. Spustili sme spoločný prístup a taktiež v čase rozpočtového šetrenia sme boli e, požiadaní o väčšiu rozpočtovú účinnosť. Väčšina finančných e, systémov agentúr bola založená na AVAC a Mnohé z nich idú teraz zavádzať CISPER ako svoju e, platformu pre ľudské zdroje. Toto zharmonizuje do veľkej miery postupy a umožní to lepšie zdieľanie služieb v oblasti správy a ľudských zdrojov. A keď to bude mať dlhodobý dopad na tejto agentúry, v podstate ich to zblíži a toto by sme nemali podceňovať. Ale nie je tu len o tú správnu stránku. Na stretnutí v Dubline v oktobri sme odsúhlasili novú strategickú agendu. A to bola teda naša takáto e, prvá agenda pre našu sieť agentúr. Dohodli sme sa, že vytvoríme jasný akčný plán v oblasti služieb a kapacít, e, vzájomného hodnotenia a vonkajšej komunikácie. Od roku 2016 pod e, predsedníctvom OHIMu e, sa budeme koordinovať. Jeho predsedníctvo začína budúci mesiac. A naša spolupráca už prebieha na mnohých úrovniach, e, napríklad čo týka plánovania verejného obstarávania, zdieľania vedomostí v súvislosti s budovami, zdieľame taktiež účtovných úradníkov a e, kapacity interného auditu. Taktiež sme vyhodnotili e, ďalšie možnosti spolupráce a táto naša spolupráca bola inštitucionalizovaná na Rade pre vnútro a spravodlivosť. Čo sa týka konkrétnych príkladov, tak tam predovšetkým na strane 15-16 nájdete konkrét, konkrétne príklady v správe. Je to jedna oblasť, ktorá je veľmi úspešná, kde sa dobre združovali služby a tak, aby to viedlo to iba k e, malému navýšeniu e, príslušných prostriedkov. Interný audit e, bol, alebo externý audit bol vykonaný zo strany dvora auditorov veľmi profesionálnym spôsobom. A taktiež agentúry musia niesť náklady na externý audit a tieto náklady, ako bolo povedané, budú narastať e, v ďalších rokoch. Je jasné, že toto nie je príliš účinné z objektívneho hľadiska, takže dúfame, že e, tento krok bude ešte zo strany dvora auditorov prehodnotený a možno ďalšia revízia finančného nariadenia nám poskytne príležitosť napraviť takúto túto situáciu. No a predchol som hovorilo dvore auditorov. Vypočuli sme si správu vážneho člena dvora auditorov Rua Galea a agentúry skutočne oceňujú profesionálny audit zo strany dvora auditorov a pripomienky. Pripomienok v rámci správy bolo menej než predtým. Predtým ich bolo 23 v roku 2012 a teraz už ich je, bolo potom ich bolo 97 v roku 2013 a 79 v roku 2014, ale musím povedať, že tento pokles o takmer 40 e, že sme na skutočne hrdí, hrdí sme na zaznamenaný pokrok hrdí sme na vyzretosť agentúra, tak tiež sme hrdí, že máme hmatateľný dôkaz e, plodov vzdielania vedomosti a zvyšenej spolupráce, pretože toto skutočne určite prispelo k poklesu počtu tých pripomienok. Teraz sa pozriem na e, tých 79 pripomienok, ktoré sme dostali. 44 pripomienok e, dvora auditorov sa týka prenesených prostriedkov. A dvor uznáva, že často to agentúry nemohli ovplyvniť. Napríklad, že e, sme koncom roka nedostali všetky faktúry alebo e, vykázania e, nákladov, alebo sa to dá ospravedlniť a odôvodniť operáciami, ktoré prebiehali niekoľko rokov. A môj predchodca pred rokom hovoril o tomto ako systémovom probléme a e, predsednička tohto výboru 17. novembra potom spolu s e, koordinátormi siete zorganizovala e, workshop na túto tému. Tato, tento workshop si pritiahol pozornosť členov výboru KONT, holandského predsedníctva, komisia dvora auditorov. Dvor auditorov jasne povedal, že bude podávať správy neskresleným spôsobom ohľadom problematických prenesených prostriedkov. Taktiež dvor auditorov zdôraznil, že e, tento aspekt sám o sebe nie je slabinou. A tu sme radi, že môžeme lepšie rozlišovať problematické neplánované prenesenie prostriedkov a neproblematické plánované prenesenia prostriedkov, ktoré sú e, odôvodne, dobre odôvodnené, mali by byť e, prijaté so všetkými zúčastnenými stranami v rámci rozpočtového procesu a procesu absolutória. E, kolegovia a ja sme vám dnes plne dispozícii, aby sme vám odpovedali na otázky, ktoré sa týkajú k tomu, čo tu povedal kolega z dvora auditorov. Moja správa ohľadom rozvoja aktivít siete končí s krátkou odvolávkou na implementáciu cestovnej mapy. Správa, ktorú sme vám poslali minulý rok vo februári, ukázala plnenie na výške 96 Dnes toto číslo už je 99 a to zvyšné 1 súvisí väčšinou so spoločnými zaobstarávaním e, v rámci e, členských štátov a samozrejme e, členských štátov v rámci dohôd s členskými štátmi. Takže v tejto oblasti, kde pokrok väčšinou nezávisí od dobrej vôle a úsilia agentúr, sa veci hýbu správnym smerom. A toto platí pre všetky pre dve oblasti, ktoré parlament veľmi zaujímajú. Všetky agentúry okrem štyroch teraz e, schválili protipodvodovú politiku a Tie štyri zvyšné tak urobia do konca roku 2016 a rovnaká vec platia aj pre politiky v oblasti konfliktu záujmu. Všetky agentúry už prijali politiky v tejto oblasti. Teraz by som chcela v tomto kontexte ešte trochu varovať. Podobne e, k tomu, ako som sa vyjadril kriticky ohľadom tých externých auditov, žiadosť v rámci spoločného prístupu, žiadosť o ďalšiu, ďalšie zjednodušenie na základe eh, zrevidovaných eh, nariadení o zamestnancoch a finančných eh, ustanoveniach sa nerealizovala. Nové ustanovenia nás príliš zaťažia, neprinesú nejaké hmatateľné výsledky. A preto by sme chceli vyzvať rozpočtový orgán, aby pri ďalších revíziách týchto nariadení plne zohľadnila skúsenosti agentúr v tejto oblasti. Na záver by som chcel ešte úprimne poďakovať všetkým vám, ktorí ste podporovali agentúry, ktorých zaujíma naša práca. E, počet otázok pre našu sieť a taktiež e, jednotlivým agentúram narastol z 5 otázok v roku 2011 na 113 otázok e, v roku 2013 e, a taktiež máme 500-stranový dokument, ktorý ste taktiež obdržali a dúfame, že vám poskytne komplexný pohľad do rôznorodého sveta, európskych agentúr a že vám pomôže pri vašej práci vo výbore. Dnes sme prišli za vami, aby sme zodpovedali vaše otázky, pokiaľ nejaké máte. A taktiež po vypočutí vám budeme plne k dispozícii. Ďakujem. Takže ďakujem za tento komplexný prehľad. Bolo by dobré, keby sme túto prezentáciu mohli zaslať všetkým členom výboru aby mali prehľad. Teraz bude hovoriť Derek Vaughan. Uh, uh, Ďakujem za slovo. V prvom rade by som tak chcel poďakovať dvoru auditorov za správu aj prezentáciu. Ďakujem tiež rejiteľovi Eurofondu za to, že sa vyjadril v mene všetkých agentúr No a oceňujem aj to, že agentúry zodpovedali naše otázky. Na úvod svojej prezentácie by som sa chcel tiež poďakovať agentúram za dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú pri implementácii politík EÚ a tiež aj za pozitívny dopad, ktorý majú na, do, na život občanov. Občas to nehovoríme dosť často, najmä pokiaľ ide o výber, pardon, výbor pre kontrolu rozpočtu, sústredíme sa na absolutórium, ale myslím si, že je dôležité tiež povedať aj toto na úvod e, môjho prejavu. Tento rok nemáme kvalifikované stanoviska e, jednotlivé agentúry. Neviem, kedy k tomu došlo naposledy a máme pre e, agentúry dobrá správa. Dvor auditorov tiež uvádza, že tento rokov bolo s agentúrami menej problémov, pokiaľ ide o otázku absolutória, než v uplynulých rokoch. To sú všetko pozitívne správy. Na nešťastie sú tu dve agentúry, kde sa zdôrazňuje situácia. Emphasis of matter, to som doteraz nepoznal. E, je to EIT a ELISA. Nepoznal som ten termín Uvádza sa to v správe, v audite, keď dojde k niečomu mimoriadnemu, no a teda tieto dve agentúry dostali takéto, takéto ospr- pardon, upozornenie. Keď sme zasielali agentúram otázky, tak tieto dve agentúry sme požiadali o zdôvodnenie takéhoto upozornenia. No a bol by som rád, aby sa, aby sa teda obidve agentúry k tomuto vyjadrili, pokiaľ aj to je tak sa to týkalo e, znalostí v oblasti informačných technológií. Verím, že EIT to dokáže vysvetliť. No a v prípade EOLISA išlo o hodnotu majetkov, ktoré boli e, transferované z kome, od komisie v roku 2013 na účty agentúry, ale som si istý, že aj Eulisa e, to vo svojom príspevku e, dokáže vysvetliť. Pokiaľ ide o prerezové otázky, pretože všetky agentúry majú rovnaké problémy, pokiaľ ide o absolutorium, tak jeden, tých, tento problém sa týka e, prenosu rozpočtových prostriedkov Eh, výbor pre rozpočet eh, zorganizoval workshop na túto tému. Nebolo tam veľmi veľa poslancov, avšak bolo to veľmi užitočné. Podarilo sa nám rozlíšiť medzi plánovanými a neplánovaným prenosom rozpočtových prostriedkov, čo je niečo, na čo by sme sa v budúcnosti mali zamerať. Možno, že by sa na to mohol zamerať aj dvor auditorov, najmä pokiaľ ide o neplánovaný prenos. Na to by sa možno mohol dvor sústrediť viac a pokiaľ ide o plánovaný prenos, tak na to by sa možno mm, mohlo prihľadať otra teda menej. Čiže áno, existujú, existuje prenos prostriedok, ale pokiaľ je plánovaný, tak e, je to v poriadku, to je pre nás dôležité. 5-percentné krátenie počtu zamestnancov, to, tomuto museli čeliť všetky agentúry. Keď sme sa pozreli na tie čísla na úvod, tak tu vyzeralo, že je tu nejaký roz, rozkol medzi počtom zamestnancov a tými číslami, ktoré nám poskytli agentúry a, a komisia, avšak podarilo sa nám e, to vyriešiť. Komisia a agentúra používali iné štartovacie e, miesta, keď hovorili o krátení počtu zamestnancov. Ďalšia vec e, týkajúca sa zamestnancov je prerozdeľovanie zamestnancov. Na rozpočtovom výbore sme o tom viackrát diskutovali. Agentúry sa pravdepodobne strámne domnievajú, že nedošlo iba k 5-percentnému krateniu počtu zamestnancov, ale aj 5-percentným príspevkom opätovného prerozdelenia. Toto sa agentúr týka a oni sa e, na túto tému vyjadrovali aj smerom ku komisii v minulosti. Potom sme riešili otázku niektorých dohôd. Navštívil som pár eh, agentúr za uplynulé mesiace, ďalších pár navštívim a z tých návštev viem, že eh, niektoré agentúry ešte stále neuzavreli dohodu o hlavnom sídle s členským štátom, ktorom majú sídle. sídlo. Toto, tieto agentúry by sme chceli požiadať, eh, teda zôrazniť ich pozíciu a požiadať teda členský štát, aby posunul ďalej e, riešenie otázky takýchto dohôd. Ďalšia téma sa týkala rodovej rovnosti, najmä pokiaľ ide o e, vyšší manažment. Niektoré čísla v niektorých agentúrach sú mimoriadne zlé. V našej správe sa na to určite zameriame. Taktiež tu je problém týkajúci sa využívania auditorov zo súkromného sektora. Niektoré agentúry toto vnímajú ako problém. No a posledná otázka sa týka zdieľaných služieb. Niektoré agentúry e, sa spojili, využívajú zdieľané služby. To je podľa mňa správne a mali by sme takéto smerovanie podporovať. Mám tu niekoľko horizontálnych otázok, ktoré teraz položím a e, pani predsedajúca, ak dovolíte, potom by som sa ešte vrátil k e, otázkam na konkrétne individuálne agentúry, no tie najhorizontálnejšie otázky sa týkajú tých tém, ktorý, ktoré som práve menoval. E, krátenie počtu zamestnancov, aký dopad to malo, Viem, že e, agentúry nie sú spokojné s touto oblasťou. Či potom v budúcnosti je plán e, mať viac zdieľaných služieb? Viem, že agentúry sa tomuto v minulosti už venovali, ale zaujímalo by ma, či do, do budúcnosti je plán sa tomuto venovať viac. No a potom je tu otázka výkonnosti. My sme sa pokúšali nehovoriť len o číslach, ale hovoriť aj o výkonnosti. Zaujímalo by ma, ako by e, agentúry chceli merať svoju výkonnosť inak, než len prostredníctvom čísel. Potom je tu tiež problém využívania externých auditorov. Otázka znie, či to je reálny problém, či si myslíte, že to stojí viac e, najať si externých auditorov, či, si, či zavolať dvor. To je dôležitá otázka. Možno by sme si mali tiež aktualizovať situáciu týkajúcu sa vývoja agent, e, pardon, dohody o e, hlavnom sídle, pretože veľa agentúr ešte bojuje s týmto. A posledná otázka sa týka komunikácie. Hovoril o tom aj môj kolega na úvod. Som hovoril, že veľa agentúr odvádza vynikajúcu prácu, poskytuje veľa dôležitých služieb občanov, ale nikto o tom v skutočnosti nevie a je preto dôležité, aby všetky agentúry e, vypracovali komunikačnú stratégiu. Veľa z nich to nerobí, ale myslím si, že by to bolo pre nás e, užitočné, aby agentúry spoločne mali e, komunikačnú stratégiu a nielen na papieri, ale takú, ktorá naozaj reálne funguje, ktorá reálne ukáže, že agentúry EÚ poskytujú dôležité služby. Takže toľko odo mňa, pani predsedajúca. Mám pár otázok možno na jednotlivé m, mm, agentúry, ale vo všeobecnosti je toto odo mňa na teraz všetko. Ďakujem veľmi pekne. Chce niekto odpovedať za sieťové agentúry? Ďakujem pekne za všetky pripomienky. Pokúsim sa odpovedať na tých 6 otázok, ktoré som si zaznamenal. Pokiaľ ide o zniženie počtu zamestnancov. Poskytli sme vám informáciu písomne a taktiež sme si vysvetlili aj ten rozdiel v číslach, ako ste aj vy vysvetlili, tam už je ten dôvod jasný. Pýtali ste sa na dopad. Hovorilo sa tu o tom, že 10% redukcia nemala žiadny dopad na na mandát či plnenie zo strany agentúry, ale pokiaľ mandát a pracovný program nie sú prispôsobené zníženému počtu zdrojov, tak v konečnom dôsledku si môžeme len, len dúfať, že to nebude mať dopad na výkonnosť. Čiže tento rok už e, je, to, je, tých, je tých percent 6, ako viete, je to v poriadku, môžeme s tým fungovať, avšak budeme potrebovať e, negatívne priority a v niektorých prípadoch to bude znamenať, že pokiaľ sa teda regulácia nezmenia, naše očakávania sa tiež nezmenia, tak nebudeme schopní e, dodať služby na tej istej úrovni ako pôvodne. Avšak samozrejme, e, tvrdo pracujeme na tom, aby sme získali tú výkonnosť v iných sférach. No a druhá otázka, vaša otázka sa presne tohto týkala. Stratégii, ktorú sme prijali pre agentúry, je to prvá priorita. Máme teraz e, špeciálnu pracovnú skupinu, ktorá sa tejto otázke venuje. Nie, že by sme nič nerobili, naopak veľa toho robíme aj s komisiou. Komunikujeme, komunikujeme navzájom a máme e, v tej správe uvedených veľmi veľa príkladov. Niektoré som z nich aj uvádzal avšak chceme skúmať aj ďalšie možnosti a alternatívy. A na februárovej schôdzi agentúry dostanú prvýkrát spätnú väzbu od tejto špeciálnej pracovnej skupiny, ktorá pracuje e, v tejto sfére. Rediteľia agentúr rozhodnú o tom, ako budeme pracovať v budúcnosti. Pokiaľ ide o výkonnosť e, Väčšina agentúr je v tejto oblasti veľmi dobre etablovaná. E, dodržali sme ukazovatele výkonnosti, máme systém monitorovania a hodnotenia a taktiež systematicky e, poskytujeme informácie v našej výročnej správe a v maximálnej možnej miere tiež e, hovoríme o tom, aký je dopad práce agentúr. Poskytli sme svoju expertizu na spoluprácu s komisiou, nazývalo sa to Performance Based Management a zistili sme, že hovoríme o dvoch trošku rozličných veciach. E, je tu zmena objemu práce agentúry musia poskytovať viac služieb, pokiaľ je tu vyššia, vyšší dopyt. Čiže to znamená, že výkonnosť, dopad a výsledky e, sa teda trošku lišia, avšak samozrejme sme ochotní spolupracovať v oboch oblastiach. Pokiaľ ide o materiálne e, hľadisko, ďalšieho bodu, ktorý som spomínal, tak to možno nie je až tak relevantné, ale určite to predtým fungovalo lepšie. A teraz samozrejme tie, tá, tá výkonnosť nie je až taká. A ten odhad je asi je takmer pol milióna eur. Avšak pokiaľ viem, tak takéto úspery nekompenzujú e, ďalšie náklady, ktoré máme a určite, um, určite nedosahujeme lepšie výsledky, aké sme mali uh, v budúcnosti, pokiaľ ide teda o to, že uh, o, o spoluprácu s, s dvorom auditorom. Pokiaľ ide o zmluvy o sídlach agentúr, tak to je otázka členských štátov. Uh, Členské štáty prislúbili, že formalizujú tieto dohody, takže s tým ja veľa robiť nemôžem, ale samozrejme venujeme sa tomuto. No a pokiaľ ide o komunikáciu, tak všetci máme komunikačnú stratégiu, avšak musíte si byť vedomi toho, že Európska únia je veľmi veľká, je agentúra 42 a niekedy hovoríme o agentúrach, ktoré majú 60 zamestnancov, ktoré majú byť zredukované o 10%, takže si... Mm, Nedá sa očakávať, že by mali nejaký masívny komunikačný plán, ktorý by sa dostal do každého členského štátu v každom oficiálnom jazyku k jednotlivým zúčastneným stranám. Avšak samozrejme všetci máme nastavené komunikačné stratégie a vypracovali sme, vyvinuli sme aj sieť a máme aj tretiu prioritu, to je spoločná komunikácia, ktorú môžeme um, riešiť ako sieť. No ale samozrejme máme obmedzené zdroje, musíme brať do úvahy e, aj náklady na takéto komunikačné činnosti. Myslím, že som zodpovedala všetky vaše otázky. Ja, vielen Dank. Ich denke, es wäre vielleicht auch sinnvoll, der EU-LISA und ähm, äh, dem e e EIT... Bolo by dobre, keby sme dali aj týmto predstaviteľom slovo, aby nám mohli vysvetliť situáciu k tomuto aspektu v porovnaní s týmto rokom a s minulým rokom Mohol by nám teraz e, riaditeľite povedať, ako sa veci realizujú, aké máte zámery, aby sme aj my videli, vedeli, že veci idú dobre. Nevidím vás, ale viem, že ste tu. E Ďakujem, že ste mi dali e, možnosť odpovedať v mene EIT, e, reagovať na správu auditorov, správu dvora auditorov a taktiež by som vám chcel poskytnúť aktuálne informácie o pokroku. Dôležité je uvedomiť si, že tento rok EIT získalo nekvalifikované stanovisko, pokiaľ ide o implementáciu rozpočtu e, na rok 2014, čo podporuje pozitívny, potvrdzuje pozitívny trend ktorý sme zaznamenali, vyriešili sme viacero problémov, ktoré existovali v minulosti, ktoré Európsky parlament e, zdôrazňoval, ktoré taktiež, na ktoré upozorňoval taktiež dvor auditorov. No a teraz v uplynulých mesiacoch, minulý rok, sme väčšinu týchto odporúčaní uh, uplatnili a viacero upozornení zo strany auditu sme, sme vyriešili. No a týka sa to aj vnútorných auditných služieb e, komisie a nášho vnútorného e, auditora, čiže myslím si, že sme naozaj si urobili svoju domácu úlohu. Je tu to špeciálne upozornenie, o ktorom sa hovorilo. To sa stále ešte nachádza aj v správe za rok 2014. Týka sa e, do, doplňu, doplňujúceho financovania komunít pre znalosti a informácie. Chcel by som povedať, že táto otázka e, sa týka najmä načasovania, pretože certifikát e, auditu, ktorý e, preukazuje toto dodatočné financovanie sme mohli poskytnúť mm, dvoru auditorov až po e, období auditu a to je kvôli tomu, aký my máme rok. Čiže až po audite sme túto informáciu mohli poskytnúť, preto to nemohlo byť overené skôr. Nemohli sme skôr potvrdiť, že sme rešpektovali strop. Strop je taký, že EIT môže poskytnúť maximálne 25 financovania a zvyšok financovania musí prísť z iných zdrojov v období 2010-2014. V tejto chvíli tie čísla k dispozícii už máme a tie aktuálne čísla sú také, že pokiaľ ide o Climate Kick, to bolo 16% financovania z EIT, pre Inno Energy to bolo 19% a pre Digital Kick to bolo 21%, čiže všetky eh, tri komunity z oblasti znalosti a informácií je to oveľa menej než tých 20%, čiže verím, že túto problematiku sme vyriešili. A taktiež sme vypracovali revíziu doplňovacieho financovania, ktoré e, sme poskytli týmto komunitám, identifikovali sme zlepšenia, ktoré môžeme uskutočniť môžeme zlepšiť aj spôsob hodnotenia doplňujúceho financovania. Na základe týchto zistení sme upravili naše usmernenia, čiže myslím si, že tento problém je už teraz vyriešený a budeme aj naďalej mm, sa riadiť odporúčaniami zo správy, ale ako som povedal, uh to, otázka toho 20% limitu sa bola iba otázka času a ten problém je vyriešený. Pokiaľ máte nejaké ďalšie otázky na EIT, tak samozrejme veľmi rád e, poskytnem vysvetlenia. Ďakujem. E Ďakujem. Teraz prosím Eulisa a jej riaditeľa. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem za túto príležitosť, že sa môžem vyjadriť ku konkrétnym pripomienkam na adresu EULISA. Ako to už vysvetlil spravodajca, pokiaľ ide o tieto otázky a o rok 2014, začnem tým, že je to opakovanie tie isté pripomienky, ktoré urobil dvor v roku 2013 Očakávame, že tieto pripomienky sa v budúcom období zrušia a že sa zníži otázka zníženia majetku. V čase transferu majetku z EK v roku 2013 ich hodnota bola 6,6 milióna a na konci roku 2014 v dôsledku amortizácie na 2,1 a dúfame, že na konci 2015 bude hodnota majetku znížená na 0,2 milióna. Pokiaľ ide o toto, túto vec, hovoríme o majetku prevedenom EK na agentúru v čase, keď agentúra získala svoju finančnú nezávislosť, čo bol maj 2013 a súvisí to s tou skutočnosťou, že prevedený majetok sa týkal informačných systémov, za ktoré je agentúra zodpovedná a tie predstavujú, predstavujú e, takmer v miere, v celej miere len hardware, ale tá, tá e, software sa nepreniesol, ten sa neocenil, takže pokiaľ ide o túto hodnotu majetku prevedeného z komisie, to odráža presne situáciu aj v účtoch komisie a je to v súlade s pravidlami vnútorného účtovníctva komisie v čase, keď vznikol tento majetok a agentúra nebola vtedy ešte v stave alebo nebola možné urobiť nejaké opatrenia na to, aby to napravila. Keď však zohľadníme odporúčanie dvora auditorov, tak agentúra pripravila veľmi detailnú politiku hospodárenia s majetkom, ktorá nám umožní jasne rozlišovať hmotný a nehmotný majetok a zaznamenať hodnotu týchto majetkov správne v našich účtoch, čo vidíme už v účtoch za rok 2004 a 2014 a 2015. Takže ja si myslím, že agentúra prijala všetky potrebné kroky na to, aby napravila situáciu, ale samozrejme, keď potrebujete, vám poskytneme aj ďalšie informácie. Ďakujem veľmi pekne. A teraz spravodajca, ďalšie otázky na komisiu, nech sa páči. Ďakujem, ďakujem za to, že ste požiadali tieto dve agentúry, o ktoré ide, aby sa vyjadrili a vysvetlili situáciu. Takže nebudem sa už pýtať Eulisa alebo aj tie ďalšie otázky ale možno mám otázky na ďalšie agentúry a využijem túto príležitosť. Ide o agentúru pre základné práva. Mali sme včera s nimi e, diskusiu, je to teda FRA, a Kort tu upozornil na to, že súd nesplňa, že organizácia nesplňa niektoré predpisy personálneho charakteru a požiadal FRA o nápravu platieb voči zamestnancom. Mohla by nás teda agentúra EÚ pre základné práva informovať o tomto aspekte? Potom ďalšia otázka je pre Úrad na podporu azylu, European Asylum Support Office, EASO. Tam sa upozorňuje dvor auditorov upozorňuje na zaobstarávanie, verejné zaobstarávanie v, roku za rok 2013 povedal, že sú ešte otvorené veci a možno by tento úrad nás mohol teraz aktualizovať, ako, uprav, ako reaguje na tieto pripomienky. Potom ESMA, European Securities and Markets Authority. Tam sa hovorilo v správe o poplatkoch za dohľad nad subjektami, ako napríklad obchodníci s skladmi alebo s cennými papiermi. Tam sa vychádzalo skôr z odhadov a nie zo skutočných nákladov. A možno tento úrad by sa mohol k tomuto vyjadriť E, vyjadreniu súdu. Potom EA, Európska agentúra pre životné prostredie, súd v svojej správe upozorňuje na to, že agentúra upravila svoju organizačnú štruktúru, kam patrili aj e, zníženie stavu. Možno by ste sa mohli k tomuto vyjadriť a mohli by ste povedať, aký dopad má zníženie pracovníkov na poskytované služby. Frontex tam je dohoda o hlavnom sídle. Navštívil som Frontex pred pár týždňami a viem, že majú určité problémy e, s dosiahnutím dohody o fakturácii s polskou vládou, takže to by ma zaujímalo. A potom Eurofound. A toto je otázka, ktorú som si nechal nakoniec, pretože je to pozitívna otázka podľa mňa. V správe súdu sa hovorí, že máte pozitívne skúsenosti z, hla, z plánovaného zníženia prenosov, prevodov a možno by bolo vhodné, keby ste sa podelili o svoju osvedčenú prax a dobre skúsenosti a povedali nám, ako riešite tieto prevody, prenosy vy. z generálneho riaditeľstva rozpočetu nikto nie je, takže kto bude ten vec, ktorý sa obetuje? Alebo potom musím vyvolať agentúry jednu po druhej. Takže prosím, keby ste sa predstavili. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Volám sa Len van Rej. Som eh, internej e, služby auditu. Toto rokovanie bolo zorganizované tak, aby odpovedali agentúry a preto tu zrejme nie sú kolegovia z DG rozpočet a preto tu nie je nikto za komisiu odpovedať. Vy nechcete a ten pán vedľa vás? To sú teda otázky na komisiu, ktoré tu zazneli a ja sa pýtam, kto z Európskej komisie môže odpovedať na tieto otázky. Takže chcela by som sa spýtať, kto by chcel na ne odpovedať alebo kto na ne môže odpovedať. Ja by som si dovolil povedať, že budeme postupovať tak, že tieto vaše otázky postupím ďalej a dostanete odpovede v písomnej odpovede. Žiaľ, bo Fred Krast ani môj vedúci sekcie tu dneska nemohli byť. Dobre, ľutujem. Takže teraz dostávajú slovo politické skupiny EPP. Pán Šichovský, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Na budúce asi nenechám Derekovi slovo ako prvému pretože včera som mu povedal niektoré moje otázky včera na chodbe a on ich dneska povedal za mňa. Ja tu mám teraz dlhú prípravu, ktorá bola úplne na nič, ale chcel by som napriek tomu ešte upozorniť na niektoré veci, ktoré nezazneli. Poprvé sa chcem poďakovať agentúram, že vidíme určitý pokrok. Skutočne minule som bol veľmi kritický a stále som veľmi kritický voči niektorým agentúram v roku 2016 ste dostali zvýšený rozpočet, niektoré dosť výrazne, a to znamená, že my chceme vidieť naozaj pokrok práve v zviditeľní, v komunikačnej stratégii, v tom, čo skutočne agentúry ešte stále nevedia dobre robiť. Vidíme, že niektoré agentúry už zlepšili svoju komunikáciu, zlepšili aj svoju viditeľnosť, voči občanom EÚ, ktorí chodia do Prahy a hovorím o agentúre, ktorá má sídlo v Prahe a to platí aj pre ostatné. Ja som za posledný rok navštívil väčšinu agentúr a teraz začínam druhé kolo a pýtam sa konkrétnych riaditeľov, kedy by som mohol prísť, ale zatiaľ som ešte nedostal konkrétne odpovede. Začal som toto kolo prevčerom. včerom a ja dúfam, že je to preto, že všetci sú tu, preto mi nemohli odpovedať. Ešte by som chcel povedať niečo o jednej agentúre, to je agentúra FRA, o tom hovoril Derek. Ja som FRA navštívil niekoľkokrát a som troška zaskočený negatívnym návrhom stanoviska spravodajkyne Moniky Makovej, a keď som toto stanovisko čítal, tak som videl, že niektoré veci sa už dávno robia, ale teším sa, že agentúra FRA naozaj veľmi dôkladne vysvetlila niektoré veci v svojich odpovediach a ja osobne sa vždy usmievam, keď sa spomínajú CVčka všetkých osôb z agentúry na webovej stránke, ja viem, ako fungujú niektoré agentúry a myslím si, že by si museli najať ešte nejakú silu. Ale teraz konkrétne veci, ktoré mi nie sú jasné a dovolím si tieto otázky povedať po anglicky, aby sa niečo nestratilo v preklade. Takže EIT. Myslím si vo všeobecnosti, z akého dôvodu dvor auditorov zdôraznil tie veci, ktoré sa týkajú sledovania e, poplatkov dohľadu nad trhom. A pokiaľ je o EIT, ešte jedna otázka. Plánujete ďalšie opatrenia, ktoré by ste zaviedli na zvýšenie transparentnosti a na zabránenie konfliktu záujmov? A pre Eulisa mám všeobecnú otázku. Už sa druhý rok pýtam, žiadam váš e, plán riadenia, hospodárenia. Hovoril som s komisiou a neviem presne, aké máte plány do budúcnosti, povedzme na 10-15 rokov. Ďalšia otázka je, čo bol dôvod pre absenciu spolahlivé aj úplnej informácie, ktorá by sa týkala nákladov na celkový vývoj šengenského informačného systému. Informačný systém VIS a Eurodac, o ktorom hovorila správa súdu auditorov. A posledná otázka. Chcem sa spýtať, či máte nejaké ďalšie kroky alebo plány, ktoré by ste chceli zaviesť napríklad na zvýšenie transparentnosti a, a na zabranenie konfliktu záujmov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, takže ešte dám slovo kolegom a potom agentúram. Nech sa páči. Myslím, že to neboli všeobecné horizontálne otázky, boli to otázky na konkrétne agentúry. Ja mám otázku na Eurofan. Takže Eurofound a Carryovers prenosy máme dobrý systém, ktorý sme vypracovali s dvorom auditorom a na začiatku roka si s nimi prejdeme, aké máme plány, ako chceme peniaze využiť pretože niekde vieme, že budeme mať takýto prevod prostriedkov, takže o tom hovoríme a dvor auditorov to môže potom monitorovať v priebehu roku a pozná konečný výsledok na konci roka. Interne samozrejme máme cez rok bežné prognózy a sledujeme implementáciu plánu činnosti, robíme príslušné úpravy a to nám umožňuje zlepšiť plánovanie v priebehu roka. Toto sdielame aj so sieťou, ale musím povedať, že my sme nie jediní, ktorí toto robia, ktorí majú takúto prax, ale robia to aj mnohé ďalšie agentúry. A tu je dôležité to, že súd jasne rozlišuje teraz medzi problematickými a neproblematickými prevodmi a takto by sme mali aj naďalej pokračovať. Ďakujem veľmi pekne. Ešte tri ďalšie agentúry a poprosím vás, aby ste boli struční, lebo nebudeme môcť ďalej pokračovať. EULISA, potom Agentúra pre ľudské práva, ale najprv začneme s EULISA. Ďakujem veľmi pekne. Teda otázky, ktoré sa týkali plánu riadenia Management Plan. My máme dlhodobú stratégiu, ktoré prijalo predstavenstvo v roku 2014 na našej webovej stránke. Naša agentúra finalizuje svoj viacročný plán, ktorý by sme mali prijať v marci. A okrem toho agentúra zverejňuje veľmi transparentne svoje ročné programy Všetky tieto dokumenty sú k dispozícii a spolu poskytujú veľmi jasný podrobný obraz, aké plány má agentúra na svoju činnosť v budúc- e, budúcnosti. Pokiaľ ide o celkové náklady na vývoj systému a to, že nie sú zahrnuté v našom účtovníctve, nie sú k dispozícii, tak sa obávam, že my nedokážeme odpovedať na túto otázku, pretože chcem pripomenúť, že tieto systémy boli vyvinuté a najprv aj zavedené Európskou komisiou a to som spomenula aj v tej e, odpovedi na správu spravodajca, že tie účtovné pravidlá, ktoré používala komisia v tom čase, nevyžadovali vývojové náklady a ich zahrnutie do majetku alebo ako výdavkov a podrobné, inform, podrobné informácie môže poskytnúť komisia podľa mňa. Pokiaľ ide o transparentnosť, tak chcem povedať, že agentúra dosiahla výrazný pokrok v porovnaní s posledným absolutóriom a webová stránka agentúry poskytuje teraz podrobné informácie o, o, o e, konflikte záujmov, čelných predstaviteľov. Prijali sme aj e, stratégiu boja proti podvodom, kde máme aj akčný plán na implementáciu tejto stratégie a organizačný harmonogram, ktorý sa tu spomínal ako neviditeľný, bol, je tiež viditeľný a k dispozícii. Takže tu sme dosiahli E, pokrok, ale keď bude potrebné, poskytnem ďalšie informácie. A teraz pán Vamanopulos z ďalšej oslovenej agentúry. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa vám poďakovať za túto príležitosť odpovedať na niektoré vaše otázky a obavy, najmä pokiaľ ide o implementáciu predpisov e, personálneho charakteru. Máme 19 agenta, agentúr, ktorí mali takýto systémový problém od 1. maja 2004. To boli nové staff regulations, predpisy, personálne predpisy. A vidíte, že pokrok sme dosiahli a, za 10, a Ehm, vidíme aj toto spracovanie tejto problematiky v správe Dvora auditorov. Konkrétne šlo o vyše 45 tisíc eur a ich poskytnutie pracovníkom, ktorí na to mali nárok. Pokiaľ ide o prenosy, to sami, prevody, to sa mi veľmi páči, teda carry overs. Mali sme workshop, ktorý to vysvetlil, to bolo veľmi dobré, pretože to bolo veľký problém a treba tu spomenúť aj flexibilitu dvorov auditorov, ktorý nám poskytuje dostatočný priestor na to, aby sme mohli dobre fungovať. A teraz ETI. Ďakujem veľmi pekne. Budem stručne reagovať na tie tri otázky, ktoré boli položené AIT o našom konflikte záujmov a politike v tejto oblasti, zvýšenie transparentnosti, lepšia komunikácia s občanmi. Pokiaľ ide o zdôraznenie E, tej vecnej stránky, tak sme povedali, že to je vec, ktorá sa týka času a kedy budeme môcť poskytnúť všetky informácie dvoru auditorov že o dodržianí stropu financovania EIT z celkového rozpočtu jednotlivými subjektmi. Pokiaľ ide o politiku konfliktu záujmov, tak tu máme štyri rôzne úrovne je to samotná komunita znalosti a inovácií. Tu sme zaviedli zásady dobrého spravovania, ako aj povinnosť poskytovať nám etický kódex, ktorý presne uvádza, ako sa rieši konflikt záujmov v tejto komunite znalosti a inovácií. Tu sme zintenzívnili naše úsilie potom úroveň správnej rady EIT, kde sme tiež zaviedli nový etický kódex minulého júna a posilnili pravidla vyhlásenia o konflikte záujmov, hlásenia o nich, ako aj naše hodnotenia a zameriavame sa najmä na nové výzvy, e, ako aj posudzovanie podnikateľských plánov a prideľovanie peňazí pre KIX. To sú tie hlavné úlohy našej správnej rady. Po tretie, ide aj o konflikt záujmov na e, úrovni pracovníkov a potom na úrovni expertov. A aj tam máme jasné politiky. Myslím si, že sme posledný rok spravili veľa preto, aby sme posilnili naše činnosti a kontroly v tejto oblasti. Keď hovoríme o transparentnosti širšie a o komunikácii, tak teraz Podobne ako EULISA, aj my sme posilnili to, čo je na našej webovej stránke. Sú tam všetky vyhlásenia o konflikte záujmov, všetky rozhodnutia správnej rady a mnohé ďalšie kľúčové dokumenty EIT, ako napríklad náš ročný plán práce. Taktiež sme zvyšili využívanie sociálnych médií. To je naozaj dobrý spôsob, ako e, sa priblížiť k občanom. A tu sme vyvinuli veľké ďalšie úsilie a to vidíme aj v reakcii. Vidíme, že nás sleduje oveľa viac ľudí aj na sociálnych médiách. Vidíme to na reakciách a zvyšili sme aj komunikačné úsilie v členských štátoch, pretože tam sme prítomní cez tie kolokačné centrá, cez um, hubs ústredia KIXov a snažíme sa o priamejšiu komunikáciu tam na mieste a s občanmi toto funguje veľmi dobre. Potom máme ešte naše každoročné podujatie, kde ukazujeme naše výsledky. Je tam veľká prítomnosť e, médií a máme aj dní e, informačnú kampaň. Napríklad pre pár dňami na Slovensku sme sa snažili zvýšiť účasť VIT. Mali sme tam takúto propagačnú kampaň, takže myslím si, že robíme veľa. Ďakujem. Ďalej bude hovoriť pani Ayala Sender. Ďakujem. Nuž, ja som sa chcela vyjadriť, popýtala som sa opýtať e, dvora auditorov, a to trochu mne vyvoláva, vyvoláva obavy vo všeobecnej oblasti, takže uplatňovanie finančného nariadenia stanovuje povinnosť e, najať auditorov. A, ale toto predstavuje e, zvyšenú administratívnu a finančnú záťaž 550 tisíc eur. Takže áno, pokiaľ by mala prísť nejaká zmena vo finančnom nariadení, myslíte si, že by sa to vyriešilo? Mňa by ešte zaujímalo, to sa pýtam pána Galeu, akým spôsobom by sme to mali urobiť, ak, akú zmenu by sme mali realizovať. Vidíme tu, že tie náklady narastajú, aj pán Von o tom hovoril. Ale mňa by zaujímalo, či je treba čakať do tej doby, až sa bude revidovať e, finančné nariadenie, alebo nakoľko by sme sa mali zvr- pokúsiť zvrátiť túto situáciu, zmeniť ju a čo môže robiť v tejto oblasti dvor auditorov. Takže a ďalej, áno, dvor auditorov nám predstavil kontext a my tu uvažujeme, ako v podstate zosúľadiť e, viacročný finančný rámec, jeho plnenie a potom e, každoročné absolutórium pretože tu máme tých 79 pripomienok a 44 z nich sa vzťahuje k bodom, ktoré v podstate nie sú chybami agentúr, ale sú výsledkom toho, ako fungujú naše systémy, ktoré vlastne uviedla do praxe komisia. Takže tu by sme sa spoločne mali pozrieť na to, akým spôsobom zaručiť, aby tieto chyby sa každý rok pri každom absolutóriu zase neopakovali pretože skutočne tieto pripomienky riešia veci, ktoré nie sú chybami agentúr, ale vyplývajú inherentne zo systému. Takže akým spôsobom to riešiť? Má pravdu dvor auditorov, že na to upozorňuje, ale skutočne je to chyba systému, pretože tam máme e, teda každoročné absolutória a potom viacročný finančný rámec. No a ďalej, čo sa týka toho dvojitého zníženia personálu, to by ma zaujímalo, od komisie vedieť. Pretože nám bolo vysvetlené, akým spôsobom toto má dopad na agentúry a to by ma zaujímalo od komisie vedieť, aké zlepšenie toto prinieslo, toto uh, okresanie personálu. Ďalej tu máme iniciatívy v súvislosti s autorskými e, právami, agentúra EMSA a tak ďalej. Bolo by možné trochu skonkretizovať toto know-how, akým spôsobom sa dajú koordinovať e, úsilia, akým spôsobom by agentúry mohli lepšie spolupracovať, tak aby účinnejšie využívali zdroje. A na záver sa chcem opýtať sieť agentúr, aké sú náklady na niektoré agentúry, ktoré neboli ešte plne uznané, aké, aké náklady sú tam zo strany členských štátov. Pokiaľ som to správne pochopila, tak um, odpovede na otázky od komisie eh, prídu písomne a teraz agentúry sa vyjadria. Dobre, pokiaľ som správne pochopil, tie horizontálne otázky, tak začnem to poslednou otázkou. Ten, tie náklady ohľadom toho, že nie sú e, tam riadne dohody uznané, e, e, uznané riaditeľstva agentúr. Je tu, tu hovoríme o Francúzsku a Polsku. Nuž, my máme takú situáciu, že sme jednou z najstarších agentúr v Európe, takže v praxi nejaký problém tu nie je. Eurofond funguje od roku 1975, vtedy tam nejaká dohoda bola, vtedy to stačilo. A potom postupne tá dohoda bola formalizovaná. A Myslím si, tam neboli nejaké zásadné zmeny. Môže to byť rôzne v prípade rôznych agentúr, ale k tomu už sa musia vyjadriť oni. Druhá vec. Ohľadom zdieľania služieb alebo zdrojov. No už, tu už spolupracujeme, mám je mnoho príkladov. Niekedy však to hrozí e, tým, že to bude potom menej účinné. Takže musíme stať pozor, v ktorých oblastiach môžeme, v ktorých nemôžeme spolupracovať. Máme taktiež závislé a nezávislé orgány, takže nevždy môžeme zdieľať štruktúry. A toto sa rozhodne nedá ehm, porovnávať napríklad e, s prípadmi, ako keď komisia a parlament zdieľajú nejaké služby. Prosím vás láskavo Mohli by ste nám dať k dispozícii nejaký prehľad, ktorá z tých agentúr má e, dohodu o sídle a ktorá nie. No to by nám určite pomohlo. Ja si myslím, že sú tu dve francúzske agentúry, v Nemecku IASA a v Polsku Frontex. ktoré ešte nemajú žiadnu dohodu. Chcel by Frontex tomu niekto pove- niečo povedať? Pani predsednička, ďakujem za pozvanie. Takže môžete sa vyjadriť tieto otázke. Robím to po anglicky. Čo sa týka dohody o sídle Frontexu, tak Frontex o tom rokuje už 10 rokov. Keď ja som bol minulý rok v januári pred rokom menovaný do funkcie, tak som chcel znovu nadviazať na tie rokovania. V maji 2015 sme mali jednu schôdzu. To bola dobrá správa, ale zlá správa bola, že sme naďalej že ešte sme v tom dlho diskutovali o zápisnici z tejto schôdze a potom, ako viete, tak v Polsku prišli voľby a všetko sa to pozastavilo a to určite všetci chápete. No a nedávno som navrhol stretnutie s štátnym tajomníkom Šimanským, ktorý má na starosť európske záležitosti a on súhlasil s tým, že sa so mnou stretne a s delegáciou Frontexu Takže minulý týždeň som sa stretol so štátnym tajomníkom Šimanským a on chcel vedieť, kde, v čom spočívajú alebo z čo vyplývajú hlavné obavy, aké sú názory a potreby našej agentúry, čo sa týka dohody o sídle. Takže ja tu vidím takých pár hlavných oblastí. Po prvé, čo sa týka škôl. Vo Frontexe alebo v budúcej Európskej agentúre pre hraničné záležitosti. E, tieto agentúry chcú byť zaujímavé pre e, potenciálny personál, takže musíme mať akreditované školy. To je prvá oblasť, kde musíme s polskou vládou rokovať. Avšak za posledných pár mesiacov agentúra naša bola aktívna, ja som podnikol pár krokov, aby som vyriešil tento problém. Boli sme v kontakte s pár zahraničnými školami v Polsku, konkrétne s francúzskou, nemeckou, britskou a americkou školou. Nemecká škola zatiaľ povedala, že správnych dôvodov nie je možné podporovať túto politiku Frontexu a kreditovať sa v tomto zmysle. Francúzska škola povedala, že z právneho hľadiska to vyzerá zaujímavo a mož, možné, ale určite bolo dobre mať dohodu s polskou vládou. Tretia oblasť, alebo tretí dôvod, z ktorého musíme mať dohodu o sídle, je imunita. Viem, že teoreticky protokol z roku 1965 teoreticky platí, ale musia byť pragmatický. Tento protokol, ktorý bol podpísaný pred 50 rokmi, tak nevieme, ako by bol v praxi uplatňovaný na zamestnancom Frontexu v Polsku. Takže máme tu imunitu, kedy nie len výkonný riaditeľ a jeho zástupca e, ju majú, ale aj týkalo by sa to aj ďalších zamestnancov. Takže toto je trochu taký oriešok. Ďalej tu máme aspekt bezpečnosti. Keďže situácia v EÚ je taká, aká je a úloha Frontexu je stále dôležitejšia, musíme mať jasné pravidlá, ktoré sa týkajú bezpečnosti na, v našich priestoroch. Ja, spolupráca s Polskom je veľmi dobrá. Mali sme pár drobných nejakých udalostí, kde sa ukázalo, že polská policia bola ochotná eh, chrániť naše priestory, ale myslím si, že by bolo bezpečnejšie to mať eh, v dohode o sídle. No a v neposlednom rade, a to je v záujme európskych daňových poplatníkov, chcem povedať, že Frontex nemá od polskej vlády žiadnu finančnú podporu. To znamená, že musíme platiť my za naše priestory. Takže takto vyzerá situácia. Štátny tajomník Šimanský povedal, že teraz čaká na oficiálny list odo mňa, kde zosumarizujem stanovisko Frontexu. On teraz požiadal o stanoviskách rôzne ministerstva, ktorých sa to týka v Polsku. Takže za nadchádz- pár nadchádzajúcich týždňov by sme, mm, myslím, že mali zaujímať viac ten rozhovor. Už je vidieť, že to je úloha tak na 100 rokov. A v podstate by ste sa mali zaberať e, utečencami, ale v porovnaní s týmto je to maličkosť. Ďakujem. Ešte ďalšia agentúra, ktorá nemá tiež e, sídlo, uznané sídlo. Ďakujem, som Verna Rossi, som výkonnou riaditeľkou ESMA, Európskej e, agentúry pre bezpečnosť na trhu. Po 5-ročných diskusiách od nášho vytvorenia sme 31. decembra podpísali dohodu s francúzskou vládou na pracovnej úrovni ohľadom nášho sídla. Teraz to musí prejsť formálnym postupom e, podpísania a odsúhlasenie parlamentom, ale konečne sa nám podarilo dosiahnuť túto dohodu, tak ako aj väčšina ostatných agentúr, ktoré sídlia vo Francúzsku, myslím si, že znamenali pokrok za posledných pár rokov. Teraz, keď už hovorím, tak by som sa chcela vyjadriť k otázke pána Vona ohľadom ESMA a ohľadom poplatkov, ktoré vyzbieravame. Asi 25 nášho rozpočtu pochádza z poplatkov od Eh, agentúr, nad ktorými priamo dohliadame. To sú eh, napríklad ratingové agentúry a podľa legislatívy sme, potreb, sme povinní vyzbierať tieto poplatky a udať na začiatku roka vždy odhad našich príjmov a výdavkov. A tým pádom na konci roka sa vždy musíme pozrieť na to, či je tam nejaký významný rozdiel medzi odhadovanými a skutočnými nákladmi. V roku 2013 sme spustili projekt, ktorý potom pokračoval v roku 2014 naplno a ktorý v podstate predstavoval taký systém odhadovania nákladov. A teraz poprvýkrát sme mali na konci roka 2015 príležitosť sa pozrieť na to, ako sedel ten odhad nákladov. A boli sme veľmi potešení, že ten odhad bol dosť presný a taktiež teda to, sme, potom sa to premietlo do poplatkov, ktoré sme vyberali od našich or, od orgánov, na ktorými dohliadame. Takže budeme pokračovať tomto preverovaní našich odhadov každý rok. Ďakujem. Profesor Bruning z agentúry, pre, z agentúry pre životné prostredie chcel tiež niečo povedať. Ďakujem. Chcem hovoriť o otázke sídla. Chcem zdôrazniť, že tu Nejde o to, že pokiaľ máte dohodu, tak ste závodou. Bolo viacero dohôd o sídle, ktoré už sú tak 10-20 rokov staré, už moc nefungujú. A ja momentálne mám vážny problém s dánskymi úradmi v súvislosti s právom správami nášho personálu byť súčasťou napríklad dánskeho e, zdravotného systému alebo kúpiť si tam mobilný telefón a tak ďalej. Neznamená to, že keď máte dohodu, tak je už všetko vybavené. Ďalej otázka pána Vona ohľadom redukcie personálu a ako sme sa s tým vysporiadali. No už my sme nevyužili formálne E, prepušťanie, ale v rámci viacročného pracovného rámca sme zmenili naše priority a jadro našej práce a potom sa to premietlo aj do personálnej otázky. Momentálne sme zredukovali asi o 5 personál a taktiež sme znížili mieru e, našich aktivít. Napríklad tam máme Eye on Earth, to je globálny systém pozorovania na planéte. Taktiež sme znížili mieru našich aktivít v iných oblastiach. Taktiež sme prispôsobili naše medzinárodné aktivity. Tam sme vypracovali strategický dokument, ktorý predsedníctvo odsúhlasilo e, v súvislosti s globálnymi aj celoeurópskymi aktivitami a zároveň si myslím, že dôležité povedať, že niektoré z dôležitých problémov, ktoré riešime, ako napríklad otázka zdrojov, klimatických zmien, biodiverzity, to sú vo svojej podstate globálne otázky. Takže my musíme zdôrazniť jadro týchto našich aktivít. Ale napríklad, čo sa týka budovania kapacity, systému monitorovania, overovania, tam sme to trochu zredukovali, napriek tomu, že sme boli v podstate lídrom v globálnom meradle, pretože sme na to nemali zdroje. No čo, čo sa týka komunikácie, tak e, sme taktiež vypracovali strategický dokument, outsourcovali sme určité aktivity, zredukovali sme napríklad aj e, kam, nejaké aktivity v oblasti e, kampani. A taktiež sme prísnejší ohľadom využívania našej siete a príslušného obsahu, tak aby to slúžilo našej práci a myslím si, že sa nám to podarilo celkom úspešne, ale ďalej sa bude škrtať a tie škrty budú vážne. Vidíme, že sú tu väčšie požiadavky od na našu agentúru ohľadom klimaticko energetického fondu a taktiež prídu ďalšie zvýšené požiadavky máme problémy so zdrojmi. Ďalej je tu balíček e, obehového hospodárstva v, Euró- v Európe. Je to veľmi dôležitá iniciatíva, netýka sa len životného prostredia, ale bude mať obrovský dopad na. Sú tu zvýšené požiadavky v tejto oblasti. A ironicky, čo sa týka komunikácie, tak skutočne sme museli zredukovať naše aktivity v mnohých oblastiach, ale požaduje sa od nás, aby sme robili viac, pretože otázky, ktorými sa zaoberáme, sú veľmi dôležité, takže je to trochu komplikované. Ďalej, spolupracujeme s národnými vyslanými expertami. Ich počet sme redukovali na 27 z rozpočtových dôvodov. V členských štátoch sa taktiež šetrí a v národných e, agentúrách pre životné prostredie, takže pre nás bude čoraz ťažšie e, získať kvalitných expertov, pretože krajiny sú tiež pod finančným tlakom a nechcú púšťať svojich ľudí preč. Na záver by som chcel povedať, že e, v úzkej spolupráci s členskými štátmi, komisiou a parlamentom sa nám podarilo zaručiť robustnú podporu pre e, naše dôležité aktivity, ale bohužiaľ už sa dostávame na okraj našej rezervy, čo, čo sa vlastne ešte môžeme vzdať bez toho, aby to nejak e, radikálne ovplyvnilo našu prácu. Máme tu spis napríklad o energii, ktorý je čoraz dôležitejší. Ďakujem. Takže teraz máme trochu problém s časom. Ešte, ďakujem, ešte je pár kolegov na zozname, ktorí budú hovoriť za politické skupiny. Kolega Ali a prosím, stručne, ináč máme problém s časom. Ďakujem za slovo. Pani predsedajúca, vážení kolegovia, dámy a páni, v prvom rade sa chcem poďakovať spravodajcovi a agentúram za odvedenú prácu, za odpovede k otázkam týkajúcim sa absolutória 2014 eh, Myslím si, že tejto úlohu sme sa zostili seriózne a implementovali sme ju takým spôsobom, ktorý odhaluje reálnu situáciu v štruktúrách e, počas roku 2014. Mimoriadne ma teší e, i úvod k rozpočtu založenom na výkonnosti práce agentúry. Taktiež oceňujem propagáciu práce agentúr smerom k občanov, občanom Chcel by som hovoriť o agentúre EIT, ktoré absolutorium bolo minulý rok posunuté, avšak tento rok vidíme e, zásadné zlepšenie v porovnaní s predchádzajúcimi absolutáriami. Rád by som vás upozornil na niektoré prvky, ktoré podľa mňa neboli e, dostatočne objasnené e, vo povediach agentúr, e, dnešnej diskusie sú to oblasti, kde potreba, je potreba zlepšenia. Napriek novému prístupu rozpočtu založenom na efektívnosti nenašli sme v návrhoch agentúr výsledky, dosiahnuté výsledky. Zaujímalo by ma, ako takýto prístup e, ovplyvnil implementáciu úloh e, činnosti agentúr. Ďalej, otázka číslo 13. Aké sú aktuálne pravidlá, pokiaľ ide o zamestnancov a expertov agentúr e, v súčinnosti s transparentnosťou a konfliktom záujmom? Samozrejme, táto otázka sa týka uplatňovania článku 16 nariadenia o konfliktoch záujmoch. Niektoré agentúry e, toto, na túto otázku dostatočne neodpovedali a chcelo by som vedieť, aké je ich stanovisko k tejto dôležitej oblasti a ako vidia implementáciu tohto nariadenia v budúcnosti napríklad FRA, EASO alebo Frontex. Po tretie, prevencia e, konfliktov záujmov a transparentnosť v rámci štruktúr EÚ pretože sa tu míňajú peniaze európskych daňových poplatníkov. To je dôležitá otázka. Potom otázka 11, týkajúca sa publikácie o e, vyhlásení zájmu. Niektoré agentúry tu predstavili, napríklad ako EASO, či EULISA a EI. Povedali, že prípadné informácie ich, e, ich, ich správnych rád neboli oficiálne publikované na strane agentúry, alebo je to dokonca v povinnosti každého jedného členu, člena rady. Mňa by zaujímalo, aký je na toto dôvod. No a potom uh, by som ešte chcel povedať, že môžeme dospieť k záveru, že napriek niektorým rozkolom, keď to porovnáme s postupom absolutória za minulý rok, tak došlo k pozitívnej zmene správnym smerom čo by mohlo viesť k lepšiemu výkonu týchto dôležitých štruktúr implementácie európskej politiky. Ďakujem. Vielen Dank. Darf ich den Kollegen gleich dazu nehmen? Ešte pán kolega Bart prosím. Ďakujem veľmi pekne. Ja nie som tieňovým spravodajcom. Ten musel žiaľ odísť skôr, ale dovolím si položiť jeho otázku Frontexu. A ja mám dve pripomienky. Pokiaľ ide o pána Browningsat, chcem sa mu poďakovať za to, pár levre, čo hovoríme tomu po francúzsky, to je ten spôsob, akým ukázal úspory, ktoré vedú k vytvoreniu politiky v agentúre, ktoré nie vždy musia e, priniesť žiaducí efekt. Nie je to preto, že za to, že on je flám a vyjadril to takým spôsobom, ako ja teda je, e, je flám, ale to nie je ten dôvod. Dôvod je, že to veľmi dobre sformuloval. Potom je tu táto otázka. Je to otázka na EFSA. Máme tu 500 strán odpovedí a niekto si myslí, že si to neprečítame, lebo je toho veľa materiálu, ale mám odpovede EFSA a pracujem aj vo výbore pre životné prostredie, preto som si to podrobne preštudoval a chcem povedať, že musia troška lepšie popracovať, pretože na strane 208 v odpovedi na otázku 8, druhá časť, dali text, ktorý je copy-paste odpovede zo strany 270 Európskej agentúry pre liečiva. Presne ten istý text. A odpoveď v dokumente EFSA je taká, a teraz to prečítam po anglicky, že EMAS budeme každé tri roky kontrolovať a tak ďalej. A ja som sa išiel pozrieť na agentúru pre liečiva. Je to presne to isté. Takže môžeme povedať, že je tu spolupráca medzi EFSA a tou druhou agentúrou, pokiaľ ide o odpovede na otázky, že dobre spolupracujú formou copy-paste. Ale to je len malý cynický žartík. Potom Benedikt chcel položiť túto otázku. Hovorí, že v správe Dvora auditorov za rok 2014 je uvedené, dochádza k rastúcemu počtu grantových dohôd. Treba overiť e, rozsah výdavkov a ich preplatenie Frontexom. Vzniká otázka, či sa neexistuje iný efektívnejší, úspornejší mechanizmus financovania Pán Javor hovorí, niekoľko rokov už vidíme, že tá náročnosť, administratívna záťaž súťažného mechanizmu viedla dvor auditorov k tomu, že nedokážu preveriť zákonnosť a regulérnosť operácií. Takže mám otázku na Frontex. či v roku 2015 vidíme ďalší nárast činnosti a akcií Frontexu a nových špecifických úloh, ktoré dostávajú, tak sa pýtame, či chce Frontex e, prehodnotiť a e, obnoviť a zreformovať svoj finančný mechanizmus. Takáto je naša otázka. Ďakujem. Also, die... Takže teraz poprosím ešte kolegu Schmidt, kolegyňu Schmidt, aby sa vyjadrila, aby sme ušetrili čas. Ďakujem veľmi pekne. Z odpovedí na otázky som pochopila a tu hovorím najmä o agentúry pre základné práva, ktorá sídli v mojej vlasti. Takže chcem povedať, že pokiaľ ide o odpovede z hľadiska personálu a rozpočtu, je to v poriadku. Mám avšak teraz iné informácie, ktoré išli aj do rakúskej tlače a tam sa hovorilo o tom, že sa so spolupracovníkmi nespolupracuje adekvátne, že sú rôzne súdne konania, ktoré agentúra prehráva a za to treba platiť až do 200 tisíc eur. Takže ja by som chcela vedieť, či je to pravda, či to môžete potvrdiť. Môžete povedať, čo sa robí preto, aby sa tu napravila situácia, predsa hovoríme o peniazoch daňových poplatníkov. A prečo je to tak, že stále a stále sa tu objavujú tie e, o, tvrdenia o tom, že nezaobchádzajú náležite so svojimi zamestnancami? Ďakujem. A ja mám jednu otázku na agentúru pre siete. Ak do, som to dobre pochopila, tak pod vami sú všetky agentúry, aj tie, ktoré my nezakrýva, nepokrývame, to sú napríklad zahraničné otázky a bezpečnosť OHIM. A OHIM má nejakú úlohu vo vašej sieti. Teraz už neviem presne, aká úloha to bola, lebo OHIM je tá najbohatšia agentúra a ja vôbec neviem, či sa nejaká agentúra ako OHIM môže od vás niečo naučiť Takže tu by som bola naozaj kritická, lebo nikto nemá toľko prostriedkov ako OHIM, asi pol miliardy, ale ja si kladiem naozaj tú otázku, čo OHIM, aké príklady od OHIMu očakávate? Ešte otázka na dvor auditorov. Nemohli by ste urobiť prehľad toho, aké boli doterajšie audity, tie boli veľmi nákladné, predsa aj veľa agentúr, a potom máme tie správne rozpočty. Môžete im povedať, koľko vás tieto audity stoja? Lebo ja nechcem vyvolať dojem, že by tie audity súdneho dvora auditorov nič nestali. Takže otázka je, že e, koľko to stojí a či je to náročné vypočítať. Ďakujem a teraz dám slovo agentúram a každú agentúru poprosím, aby odpovedali aj na otázky mojich kolegov. Ďakujem. V prvom rade chcem vyjasniť úlohu OHIM. Oni sú členom siete agentúr na dobrovoľnej báze. Jeden z nás sa dobrovoľne rozhodol koordinovať s nimi každoročne a máme tri takéto agentúry, ktoré vytvárajú trojku, čiže na budúce to bude koordinovať OHIM. Samozrejme, môžeme sa od nich učiť, môžeme sa s nimi deliť o znalosti, tak ako aj s inými samozrejme. Nie je to tak, že by e, nám nejak presúvali svoje zdroje, to sa ani nečaká, ale sú súčasťou siete, aj keď sa neratajú do absolutória, ale dnes tu sú ako členovia trojky. Dúfam, že som to vyjasnil. No a teraz stručne k niektorým horizontálnym otázkam. Údaje sa predstavujú každý rok vo výročnej správe aj pred špeciálnym výborom tohto e, parlamentu. Sú tam všetky otázky súvisiace s problémami so správami, je tam veľa ukazovateľov, ktoré sa používajú. Napríklad ja to používam v našej agentúre, potrebujeme mm, politikom poskytovať čísla a údaje, tak tam uvedieme dokumenty, v ktorých sa takéto údaje nachádzajú a obsahuje to aj mnoho e, dokumentov parlamentu. Čiže Tie údaje sú vždy k dispozícii. Potom ďalšia otázka. My sa pokúšame uplatňovať to, čo je v nariadení o zamestnancoch a obsahuje to teda aj doložky a teda prvky o e, za, e, konflikte záujmov Čiže uplatňujeme tie isté pravidlá, ako, sa, ako platia pre iných zamestnancov EÚ. No a potom zdôvodnenie, prečo sme nezverejnili niektoré životopisy a tak ďalej, nie je možné, aby sme prinútili e, členov rady, ktorí zastupujú členské štáty, aby zdô, e, zverejnili čokoľvek na našej web stránke. My o to samozrejme požiadame, niektorí kolegovia to urobia, avšak neexistuje pravidlo, či nejaký právny nástroj na to, aby sme ich k tomu mohli prinútiť. Nie sú to naši zamestnanci, neplatíme ich, sú súčasťou správnej rady, to je všetko. No a pripomienka ďalšieho poslanca nemôže byť omylom. My sme vypracovali naozaj veľmi dlhý dokument, požiadali sme 42 agentúr, aby nám požiadali poslali všetky odpovede na všetky otázky, ktoré ste nám vy zadali. No a v niektorých prípadoch je samozrejme možné, že sme urobili chybu a niečo bolo skopirované a prilepené na dvoch miestnach. Neviem, či toto tak bolo v tomto prípade, ale pokiaľ áno, tak sa ospravedlňujem. A v budúcnosti by bolo určite napodobné, pokiaľ by počet otázok bol viac zacielený, viac zameraný na agentúry, kde myslíte si, že je problém a potom nebudeme musieť poskytovať tak veľa informácií, ktoré zrejme aj tak nepomôžu vám vo vašej práci. Ja, vielen Dank. Damit ähm, machen wir eine Runde. Ďakujem veľmi pekne. Takže ďalšie kolo. Agentúra pre ľudské práva e, Frontex, ďalšie EULISA, ďalší sa chcú vyjadriť, takže robíme teraz takéto kolo. A nezabudnite, že musíme niekedy, takže agentúra pre ľudské práva. Yes, thank, thank you very much. Ďakujem pekne. K otázke pána Aliho. K tomu upokojeniu situácie, pokiaľ ide konflikt zájmov, tak my máme samozrejme pravidla týkajúce sa zamestnancov v prípade konfliktu záujmov tieto pravidla sme prijali v, v roku 2014. No a potom sú tu pravidla týkajúce sa výkonnej rady. Tieto pravidla sme prijali v 2015 a potom ďalšie pravidla, ktoré samozrejme pošleme tomuto vážnemu poslancovi, aby vedel, že tieto politiky uplatňujeme. Je mi ľúto, že sme to nezapracovali do otázky číslo 13 pokiaľ ide o otázku pani Schmidt, pokiaľ sa nemýlim, tak pokiaľ ide o prípady pred súdom, ktorým čelíme, mm, pokiaľ by sme ich mali prechádzať po jednom, v roku 2015 sme mali prípad otvorenia pracovného miesta. Jeden neúspešný kandidát sa potom obratil na súd. No a my sme sa odvolali, teda on sa odvolal proti rozhodnutiu súdu. Potom sme mali e, kontrakt na, na e, neurčitú. Vyhrali sme ten prípad hneď už na prvom pojednávaní, avšak najvyšší súd, e, Vysoký súd rozhodol, že to ešte treba pre, prehodnotiť budeme sa riadiť článkom 266 zmluvy a samozrejme riadíme sa aj rozhodnutím súdu v tomto konkrétnom prípade, avšak chcel by som vás ubezpečiť, že už hneď na prvom stupni ten súd sa priklonil k stanovisku agentúry. Potom ďalší neúspešný agen, e, kandidát sa stiažoval na súde a koncom minulého roka opäť súd tento prípad e, posúdil tak, že, že, že teda e, sa priklonil k stanovisku agentúry. No a teraz je tu jeden prípad, ktorý je v médiách. Pred dvoma, troma rokmi zamestnanec sa stiažoval na rasizmus zo strany svojho nadriadeného, takže prvá vec, ktorú sme urobili, že sme požiadali externého vyšetrovateľa, aby túto situáciu vyšetril. No ako vidíte, podľa rozhodnutia súdu z 8. oktobra 2015, tak tam sa uvádza, že externý vyšetrovateľ zistil, že obvinenia boli nepodložené. Takže my sme urobili, e, čo sme mali. Avšak na nešťastie v rámci tohto postupu nebolo uplatnené právo byť vypočutý, čiže tomuto teraz čelíme. Avšak ako e, viete, sme z, z z toho istého mesta, sme z Viedne, takže môžeme vám to vysvetliť. Pokiaľ budete chcieť navštíviť agentúru vo Viedne, naše dvere sú vám otvorené. Dúfam, že som to dostatočne na teraz vysvetlil. Ďakujem, teraz ďalej Frontex. Ďakujem, pán predseda. Na tu boli dve otázky. Prvá sa týkala toho, toho cooling off prechodného obdobia, čiže my sme na to najali tiež expertov a to, toto obdobie je podľa existujúcich pravidiel v Frontexte nastavené na 6 rokov. Potom tu bola ďalšia otázka týkajúca sa relevantnosti e, grantov ako finančných nástrojov. No a musím povedať, že agentúra Frontex súhlasí s tým, že granty nie sú asi ten, najvhodnejší a najjednoduchší finančný nástroj. avšak musíme ich používať, pretože tak je to uvedené v nariadení. Čiže teraz sa pripravuje e, nariadenie na návrh komisie a aj v parlamente sa o tom bude tento alebo budúci rok diskutovať. Čiže v budúcnosti by sa to týmto mohlo vyriešiť. Pokiaľ ide o aktuálne praktiky, aktuálnu prax, tak sme sa pokúsili e, zjemniť e, pracovný, e, pracovné zaťaženie, pretože je naozaj veľmi náročné túto situáciu teraz riešiť a snažíme sa do, do, uzatvárať dohody s členskými štátmi Používame služby, napríklad ochranu hraníc a používame aj technické zariadenia a e, strážcov hraníc členských štátov. Zavedli sme e, náklady na útvar, aby sme zabranili tomu, aby sme mali nejaké náročné e, dokumenty a žiadosti o preplatenie nákladov. Pokiaľ ide o riadenie hraníc, tak Frontex akceptoval, že 10 hodnoty grantov sa spracováva v súlade s nákladmi na útvar, čo znamená, že máme eh, v 90% hodnoty musíme mať k dispozícii dokumenty a žiadosti o preplatenie, avšak na tomto sa v tejto chvíli eh, eh, riadiaci výbor zhodol. Ešte máme policiu, pardon, politiku ex ante a ex post kontrol a pokiaľ ide o kontroly ex post, tak teraz kontrolujeme 10% hodnoty grantov alebo 10% počtu grantov. Čiže takto zhruba je aktuálna situácia, pokiaľ ide o správu grantov v agentúre Frontex. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, takže nech sa páči. Myslím si, že to není otázka na ESMA, nejaká konkrétna otázka. Nemyslím, že na ESMU tu bola nejaká špecifická otázka, ale samozrejme som k dispozícii a odpoviem na akékoľvek vaše otázky. A teraz Euliza. Alebo niekto ďalší. Ďakujem za slovo. Jedna otázka bola namierená špeciálne na EULIZu, týkala sa transparentnosti. Chcel by som povedať, že na web stránke agentúry je publikácia o ktorá e, obsahuje zoznam všetkých členov výboru, sú tam aj vyhlásenia, vyhlásenia riaditeľa, aj predsedu rady e, k otázke e, konfliktu záujmov. No a pokiaľ ide o jednotlivé životopisy, životopisy jednotlivých členov rady, tak sa pripájam ku kolegovi z Eurofontu a chcel by som povedať, že v našich úsmerneniach e, a podľa relevantného právneho základu neexistuje mechanizmus, k ktorému by to agentúra mohla robiť bez súhlasu jednotlivých členov rady, čiže v tomto e, zmysle nemáme žiadny mechanizmus na presadzovanie tejto požiadavky. No pokiaľ ide o opatrenia, ktoré závisia od agentúry, tak si myslím, že agentúra robila všetko, čo e, urobiť môže, aby tieto riadiace orgány boli v maximálnej miere transparentné. Ďakujem. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Takže potom vám chcem položiť otázku, kto musí spustiť iniciatívu na zmenu pravidel, pretože nemôžeme akceptovať odpoveď, kedy e, sa dozvieme, že neexistuje mechanizmus, e, ktorý by e, docelil, že bude existovať takéto vyhlásenie o konflikte zájmom. Čiže ja by som sa chcela opýtať aj komisie, kto je teda ten zodpovedný, kto by mal iniciovať zmenu týchto pravidel. Komisia si určite otázku poznamenala a odpovie. No teraz pokračujeme s agentúrmi EASO. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Pokiaľ to chápem správne, tak na nás boli nasmerované dve otázky. Jedna sa týka postupu najímania v 2012, čiže pred 4 rokmi. A druhá otázka sa týkala otázky číslo 16 ktorá sa týka zabezpečenia účasti občianskej spoločnosti v práci EASO. Takže na tieto dve otázky teraz odpoviem. K tej prvej postupy v roku 2012 môžem vás ubezpečiť, že situácia je podobná a ktorá, ku ktorej potom viedla posúdenie na súde, tak tá sa už za posledné 4 roky nestala. No a v tomto konkrétnom zistení e, súdu súd uviedol, že niektoré otázky na interviu boli pripravené až po zverejnení alebo teda až po podaní žiadosti. To sa však od roku 2012 e, nikdy nestalo. EASO koncom minulého roka, roka 2015, má modernejšiu, aktualizovanú politiku najmania zamestnancov. No a potom e, sa súd tiež vyjadril e, o jednom e, rozpore v prípade výberu a kritérií v inom, v inom prípade. Avšak opäť toto sa od roku 2012 už nestalo a chcel by som ubezpečiť výbor, že prak naša prax v prípade najímania zamestnancov EASO je naozaj solidná a transparentná. No a teraz otázka číslo 16, pokiaľ ide o zabezpečenie účasti občianskej spoločnosti v práci. EASO, tak podľa nášho nariadenia je povinné, aby sme každý rok e, zorganizovali e, fórum, kde konzultujeme občianskú spoločnosť. Každý rok to robíme, pripravujeme toto podujete veľmi mm, dôkladne. Za normálne okolnosti sa to deje práve tesne predtým, než vypracujeme budúcoročný akčný plán, pracovný plán, aby sme tam mohli zapracovať všetky vstupy a návrhy jednotlivých občianských spoločností, aby sme ich zaangaž- za- zaimplementovali do našej práce. Taktiež sme vytvorili konzultačné skupiny a konzultačné fóra, kde riešime, riešime tematické otázky. A v priemere máme 70 účastníkov alebo aj viac v každej jednej skupine, s ktorou riešime tieto otázky. Taktiež sme zavedli prax výročnej správy o činnosti a výročné všeobecné správy v Bruseli a vyzvali sme občianskú spoločnosť, aby sa k tomuto vyjadrovala. Urobili sme to aj minulý rok, urobíme to tento rok znova a na týchto aktivitách sa zorgan, e, pardon, zúčastňuje okolo 100 e, organizácií a tie diskusie v otázkach azylu a migrácie sú naozaj horúce. Takže naozaj sme e, rozvíjali spoluprácu s občianskou spoločnosťou v EASO. V roku 2016 chceme túto spoluprácu ešte navýšiť a budeme mať každého štvrť roka takéto konzultačné fórum. Začneme pravdepodobne už na jar. To bude prvé štvrťročné zasadnutie, kde sa stretneme so zástupcami občianských spoločností, mimovládnych organizácií a tak ďalej. Takže by som vás chcel ubezpečiť, že EASO e, naozaj e, má záujem pracovať s občianskou spoločnosťou v oblasti azylu a migrácie. Zaujímajú nás ich názory a chceme ich zapracovávať do našej práce. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ešte dve agentúry. ohim. Ohim a Jasa, takže Ohim najprv prosím. Ďakujem veľmi pekne. Naozaj budeme tá agentúra, ktorá bude koordinovať a preto nás tu Juan spomenul na úvod a tiež nás spomenul ako príklad združovania zdrojov a zdieľania služieb. E, naša práca v OHIME súvisí s duševným vlastníctvom a musíme spolupracovať s ďalšími agentúrami a a aktérmi, lebo z roku 2012 máme aj zodpovednosť Observatória porušenia práv duševného vlastníctva, aby sa zabránilo duplicite prá- e, práce, aby bol systém efektívnejší. Máme dohody o spolupráce vo forme memorand o porozumení s viacerými DG komisie, našim partnerským DG v prvom rade, ale máme aj dohody s taxudom, pokiaľ ide o presadzovanie, vykonávanie, potom máme dohodu s EFKO, keďže sme aj manažerská agentúra pre realizáciu viacerých projektov financovaných EÚ v tretich krajinách, napríklad IPK, programy s Ruskom, s Indiou, Čínou, e, juhovýchodnou Áziou a pri vykonávaní a presadzovaní sme podpísali dohodu s Europolom na zintenzívnenie našej práce a ich práce v boji pri, e, proti porušovaniu vlastníckých práv online. To sú príklady spolupráce, ktoré máme. Ďalej by som chcel ešte spomenúť že my, vy ste hovorili, že sme mali pol miliardy nadbytku na našich účtoch, prebytku na našich účtoch. Vás to poteší na sklame, nie je to tak. Máme pomerne dosť peňazí v hotovosti, ktoré sú nasromaždené. To sú poplatky za prácu, ktorú ešte musíme urobiť. Žiadosti na ochranné známky sa platia dopredu pri podaní žiadosti, ale registrácia a ich analýza sa ešte musí urobiť. To predstavuje okolo 100 miliónov. A keďže agentúra sa financuje sama a musí sa zabezpečiť z vlastných prostriedkov, tak 200 miliónov e, máme podľa našeho nariadenia o financovaní, ktoré sa práve teraz zmenilo. E, tam si musíme vytvoriť rezervu na obdobie sucha. To znamená, ak by došlo k výraznému zníženiu príjmov. A ten skutočný prebytok je okolo 180 miliónoch a predpokladáme, že dojde k jeho zníženiu v priebehu najbližších 5 rokov na 10-20 miliónov. Prečo je to tak? Nedávno došlo k novelizácie našeho základného nariadenia a tri inštitúcie v tejto dohode sa dohodli na tom, že sa zniží úroveň poplatkov vyrubovaných ohymom o 20 Od marca budúceho roku budeme mať 20 zníženie v príjmoch z tohto dôsledku a prispôsobíme tomu aj našu výdavkovú stránku, aby sme dosiahli vyrovnaný rozpočet bez prebytku v nadchádzajúcich rokoch. Ďakujem, to bolo veľmi užitočné, že ste niečo povedali, pretože ste jedna z tých malých, či jediná z agentúr, ktorá sem dobrovoľne prída, pretože nepodliehate absolutóriu. A na záver dostáva slovo EA. Ďakujem pani predsedníčka, ale niekoľko slov za nás k dohode SID. Máme sídlo v Kolíne v Nemecku už 12 rokov. Túto otázku sme predložili už niekoľkokrát nemeckej vláde, zatiaľ bezúspešne. Odpovede sa vždy odvolávali na protokol a tvrdili, že protokol stačí. Teraz vidíme naliehavú potrebu to uzavrieť, začať rokovania. V dôsledku úloh, ktoré máme, zúčastňujeme sa na šetreniach, roz, roz, dávame informácie v konfliktných zónach, vidíme, že naša expozícia sa zväčšuje a musíme vytvoriť primerané kanály s policiou aj súdo, súdmi v Nemecku. Potrebujeme chrániť naše priestory, našich zamestnancov. E, máme veľa návštevníkov a preto by som bol rád, keby nás tento výbor mohol v našich e, snahách podporiť. Ďakujem. Predsednička musí odísť, takže ja som spravodajcom, ale aj predsedom potom na záver našeho stretnutia. Mali sme teda dobrú e, diskusiu a mohli by sme snať pristúpiť e, k záverečnému slovu, k shrnutiu. Jeden z vás by mohol mať toto zhrnutie. Dovolte, chcel by som ešte reagovať na otázku toho, ako vykonávať E, deklaráciu o zabranení konfliktu na e, konfliktu záujmov členov predstavenstva. Myslíme si, že by bolo dobre, keby to bolo uvedené vo finančnom nariadení. Takto by sme veľa vyriešili, ale v praxi to nie je taký veľký problém. Všeobecnejšie. Chcem sa vám poďakovať za vašu podporu a dúfam, že tieto informácie, ktoré ste dostali v písomnej podobe a dnes, máte dostatok znalostí o tom, aby ste si vytvorili názor na absolutórium. Ak trebujete viac informácií, obráte sa na nás buď bilaterálne alebo cez sieť, radi odpovíme. My nevytvárame agentúry, to robia inštitúcie. My sa snažíme plniť náš mandát najefektívnejším, profesionálnym, najhospodárnejším spôsobom a táto spolupráca medzi nami umožňuje harmonizovať, racionalizovať činnosti a raz budeme musieť hodnotiť, či to, čo sa naplánovalo, bolo to najlepšie a či to netreba zmeniť. Tešíme sa aj na prípravu rozpočtu na najbližšie roky a je veľmi dôležité, aby parlament venoval pozornosť zosúladeniu očakávania nárokov kladených na agentúry aj s rozpočtom. Nedokážete zvýšiť ľavú stranu, ak nezvýšite aj pravú stranu. Počítajte prosím, ale aj s našou podporou a radi e, sa budeme snažiť aj my pomôcť tomuto parlamentu, výboru a ostatným. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší rečník. Ďakujem, pán Von. Chcem sa poďakovať aj vám, ako aj rôznym m, viacerým poslancom, aj predstaviteľom agentúr za ich vstupy, doplnenia informácie. Chcel by som sa obmedziť na tri body to by boli aj odpovede na niektoré pripomienky e, viacerých poslancov. Prvá vec sa týka tých prenosov, carry over. Aj vy ste na tom, pán Von, poukázali, ale hovorila aj o tom pani Ayala Sender. Je jasné, že je tu určité napätie medzi viacročným finančným roz, rámcom, rozpočtom a ročným rozpočtom. A okrem toho je tu aj tá vec, že mnoho z programov, ktoré riešime, sú viacročné programy. Ich život prekračuje život jedného finančného roka, ale sú to potom programy, ktoré sú financované to je ten problém, že sú financované pod ročným rozpočtom a preto sa nedá očakávať, že takýto typ napätia, takýto typ prekrývania sa dá vyriešiť e, otázkou rozpočtového riadenia a rieši sa to teda prevodom zaviazaných rozpočtových prostriedkov ako aj platieb ja som si poznamenal požiadavku na dvor auditorov, aby sa viac zameral na otázku neplánovaných prenosov a budem o tom hovoriť s našimi auditormi na dvore auditorov, aby sme mohli dať výboru túto informáciu. Pokiaľ ide o otázky, o ktorých hovoril pán Čekovský, a to je e, nárast víziev v EIT a EULISA. V oboch prípadoch môžem ubezpečiť poslanca, že budeme sledovať túto tento aspekt priebehu našej auditorskej činnosti za rok 2015, ale už teraz môžem potvrdiť to, to, čo povedal pán riaditeľ obidvoch inštitúcií, a síce, že v prípade EIT tam už máme údaje pre Climate Kick, Energia a Digital, A to sú údaje, ktoré sú pod hodnotou stanoveného limitu. A ja som presvedčený, že to budeme môcť potvrdiť. Pokiaľ ide o EU LISA, tak súhlasíme s pánom Garkovom, že to sa už neobjaví v našej správe, pretože hodnota týchto, tohto nehmotného majetku bude pod úrovňou e, závažnosti a preto nebudú uvedené v našich správach. Ešte, tak ešte na záver. Takže tá otázka externých nezávislých auditorov, e, ich účasť sa predpisuje vo finančnom nariadení a myslím si, že na túto tému teraz by sme nemali diskutovať ohľadom, aká je tam účinnosť, aké náklady a tak ďalej. Ale čo sa týka dvora auditorov, tak e, tam máme také stanovisko, že sa musíme riadiť tým, čo hovorí finančné nariadenie a momentálne hovorí, že musíme využívať prácu v súvislosti so e, spolahlivosťou e, účtov. Takýmto spôsobom musíme sa spoliehať na prácu e, týchto súkromných auditorov. A toto stanovuje agentúram finančné nariadenie, taktiež to rovnako stanovuje pre spoločné podniky pre rok 2016. Tam to bude pokračovať rovnako ako sme to urobili e, minulý rok my. No a pokiaľ finančné naradenie sa zmení a zmenia sa aj ustanovenia, tak my opäť sa budeme riadiť tými novými ustanoveniami. Ďakujem, ďakujem sú dvoru auditorov za tento príspevok do diskusie a ďakujeme za to, že ste slúbili, že vezmete do úvahy dnešné pripomienky zo strany poslancov a rôznych agentúr. Taktiež chcem poďakovať zástupcom agentúr, ktorí sa dnes zostavili na našu schôdzu. Chcem poďakovať aj kolegom za otázky a príspevky do diskusie. Táto diskusia bola určite veľmi užitočná. Diskutovali sme o mnohých témach a toto všetko potom bude zapracované do príslušnej správy. No a samozrejme, že sme radi, že um, je vydaná správa pre všetky agentúry zo strany dvora auditorov. No a samozrejme poslanci vždy čakajú na zlepšenie fungovania agentúr, ale sme radi, že vidíme, že je tu určitý pokrok e, v súvislosti s e, absolutorným postupom my máme ďalšie zasadanie vo februári a o tom budem diskutovať aj s tenovými spravodajcami, aby som zaručil, že všetko sa to dostane do mojej správy, takže na záver ktorá chcem poďakovať kolegom. Takže to je všetko. Ďakujem za účasť. A teraz tu máme ďalší bod programu, bod 6. To je Ehm, absolutórium rok 2014 pre spoločné, pre 8 spoločných podnikov. Máme tu pána Marinesku, ktorý je spravodajcom, ale ešte chcem poďakovať pánu Galeovi, ktorý bude hovoriť za dvor auditorov v súvislosti s spoločnými podnikmi. Možno tak na minútku prestávka, aby ľudia, ktorí chcú odísť, mohli odísť. Uh, Kolegovia, prosím, rýchlo odíďte, aby sme mohli začať ďalším bodom. Okay. Dobre, už je tu trochu tichšie, takže to využijeme a začneme diskutovať. Pán Galea. Oh, it's the same one. Sorry, yes, same. Okay, over to you. thank you, chair. Ďakujem, pán Von. Takže máme tu proces absolutória pre spoločné podniky. A chcel by som povedať za náš tým, že 8 európskych spoločných podnikov je verejno-súkromnými partnerstvami, Komisia teraz o tú verejnú e, časť, za tam akademické obce, členské štáty, priemysel. No a prostredstvom komisie Únia prispieva do celého procesu. Ale k financovaniu prispievajú aj ďalší partnery, A myslíme si, že spoločné podniky sú veľmi dobre viditeľné, hrajú dôležitú úlohu pri implementácii výskumných stratégií v oblasti moderných technológií, napríklad e, čo sa týka e, fúzne energie a podobných záležitostí. Máme tu inovatívne liečiva, zapracované počítačové systémy, a Európska únia tu skutočne výrazne prispieva eh, k inovácii a výskumu. Toto sú v podstate, toto je motor nášho rozvoja a rastu. Rozpočet na 2014 bol 1,9 miliardy eur alebo 1,6 všeobecného rozpočtu pre 2014. V roku 2014 finančné príspevky komisie spoločným podnikom boli vo výške asi 1,2 miliardy eur. V roku 2013 to bolo niečo viac než 600 tisíc miliónov. A alebo viac než 600 miliónov. Ďalej tu máme spoločný podnik Cesar a Fusion for Energy. To bolo vyhodnotené externým auditom. A pri vypracovaní stanoviska ohľadom spolahlivosti účtov sme vzali do úvahy prácu súkromných auditorov a kroky, ktoré spoločné podniky urobili reakciou na nálezy e, súkromných auditorov. Audity prebehli v súlade s medzinárodnými štandardami a toto spôsobuje, že e, dvor auditorov môže vyvodiť svoje stanovisko aj z nálezov týchto súkromných auditorov. Čo týka tohto finančného roka, všetky spoločné podniky e, a ich rozpočty sa pred e, konsolidáciou účtov komisie budú preverené e, súkromnými auditormi. Správa za rok 2014 je súčasťou decembrového vydania oficiálneho vesníka EÚ. A čo sa týka nášho stanoviska ohľadom spolahlivosti účtov, tak my sme vydali stanovisko pre všetky spoločné podniky, a dospieť sme k záveru, že ich účty boli presné, spolahlivé. A čo sa týka regulárnosti transakcií, tak tam sme vydali jasné e, stanoviska pre 5 spoločných podnikov v troch prípadoch. Sme v našom stanovisku dospeli k záveru, že z toho ex post auditu sme nemali dostatočne presvedčivý základ. A v prípade ENIAC e, zodpovednosť auditu bola v ruk, zodpovednosť za audit bola v rukách spoločných podnikov. Bol to komplexnejší prípad než v prípade ostatných e, spoločných podnikov, predovšetkým preto, že sme museli zaručiť harmonizovanú e, auditnú metodiku medzi národnými a súkromnými auditormi. Taktiež sme museli e, dohliadať na prácu do určitej miery. No a výsledkom tieto spoločné, dva spoločné podniky mali tro, mali v podstate vždy problém s týmito ex post auditmi, tak ako sa ukázalo aj v iných prípadoch. Pokiaľ sú tam komplexnejšie zásahy, tak to potom vedie k väčšiemu riziku, že sa objaví nejaké slabiny. My sme navštívili tri tieto národné e, e, orgány, aby sme zaručili kvalitu ex post auditov a na základe tohto auditu spoločné podniky e, v podstate tam nemôže byť určená e, spolahlivo miera chybovosti ani e, miera regulárnosti transakcií. V, júnu, v, júne, v júni 2014 ENIAC a Artemis boli zlúčené a vytvorili spoločný podnik Excel a zakladajúce nariadenie o Excel predpokladá, že už to nebudú národné orgány financovania, ktoré budú vykonávať e, audity. Rovnako ako je to v prípade ostatných spoločných podnikov IMI, e, Cezar, Clean Sky a tak ďalej. No, aby aktivity Excel boli transparentné. Ehm, je treba zaručiť, e, že budú rešpektované ustanovenia nariadení o Artemis a ENIAC. A audit bude prebiehať rovnakým spôsobom ako predtým. Stanovisko o Excel je také, že musíme vidieť situáciu v kontexte, kde je taká prechodná fáza medzi novým a starým eh, rozložením, štruktúrou spoločného podniku. Takže tu by sme vás chceli upozorniť jednu jednu záležitosť, ktorá je dôležitá, aby ste pochopili, keď chcete pochopiť účty. Dôraz na E, projekt ITER v rámci Fusion for Energy taktiež môže e, spôsobiť, že e, tam nastane určitý časový posun a tento posun by sme si mali vysvetliť komplexnosťou tohto projektu. Musíme vziať do úvahy špecifické technické aspekty a veľký rozsah tohto projektu a uznávame, že spoločný podnik zlepšuje svoje systémy, aby lepšie monitoroval náklady, že boli implementované akčné plány na úrovni organizácie ITER, aj Fusion for Energy, aby sa riešili slabiny. Ďalej sme prišli s dodatočnými poznámkami, aby sme zdôraznili dôležité aspekty v dôležitých oblastiach, ako napríklad plnenie rozpočtu, systémy internej kontroly a monitorovanie a podávanie správ o výsledkoch projektu. Taktiež máme alebo sa plnia, implementujú akčné plány v rámci spoločných podnikov na základe druhého medzičasového vyhodnotenia e, komisie. Taktiež v blízkej budúcnosti príde ďalší audit v spoločných podnikoch. Plánujeme to e, už v rámci tohto roka. Ďakujem. Uh, Ďakujem za tento komplexný úvod, túto prezentáciu. Myslím si, že na budúce dáme spoločným podnikom taktiež možnosť sa vyjadriť na úvod, napríklad čo týka iniciatívy pre inovatívne liečivá. A pán riaditeľ, neviem, či k tomu chcete niečo povedať. Ďakujem za to, že ste nás sem pozvali dnes, aby sme diskutovali ohľadom absolutória pre IMI, pre rozpočet roku 2014. Viete, že my sme verejno súkromným partnerstvom medzi e, európskym farmaceutickým priemyslom a Európskou úniou. Máme tam určité výzvy, problémy, ktorým čelíme, aby sa liečivá dostali účinne a rýchlo k pacientom. Už sme si s výborom vymenili určité dôležité údaje za posledné e, týždňa a mesiace, takže dnes by som sa hovoril o troch hlavných veciach, ktoré viem, že vás zaujímajú. To je správa Dvora auditorov pre IMI v roku 2014, ďalej výsledky niektorých našich projektov a ich dôležitosť pre verejné zdravie, taktiež e, e, príspevky e, farmaceutického priemyslu. Takže správa dvora auditorov e, pozitívne zhodnotila účty IMI, taktiež e, zhodnotila všetky naše transakcie ako regulérne To sú súčasami z roku 2014. Toto je, tu je jasné, že IMI znížil svoju reziduálnu mieru chybovosti, takže je teraz pod E, mierou 2 je vidieť, že sú tu vysoké štandardy, čo týka správy e, verejných e, prostriedkov. V našej agentúre samozrejme je tam určitá, určitý priestor na zlepšenie, napríklad čo týka implementácie rozpočtu. No a IMI momentálne reviduje svoj plánovací proces od spustenia súťaže až po e, udelenie grantu, tak aby sme čo najoptimálnejšie plnili rozpočet. Chcel by som ešte zdôrazniť niektoré výsledky projektov, taktiež o to že poslanci žiadali. Chcel by som zdôrazniť, že všetko, čo sme dosiahli v rámci programu, bolo možné, pretože sme spolupracovali medzi E, univerzitami, e, veľkými farmaceutickými skupinami, skupinami pacientov a mm, výskumnými pracovníkmi. Toto všetko prispelo do sedmne našich e, výsledkov. Máme tu antimikrobiálnu rezistenciu, ktorá stojí každý rok 1,5 miliardy eur. Naše hospodárstvo zabije tisíce ľudí. Potrebujeme vyvinúť nové antibiotika, pretože v opačnom prípade eh, v podstate triviálne operácie, ako napríklad eh, cisárske rezy alebo náhrady eh, klbov sa môžu v budúcnosti komplikovať. Baktérie sa bránia antibiotikám a preto musíme vyviať nové antibiotika. Takže vraciam sa k ďalšiemu projektu. Chceme v tejto súvislosti vytvoriť celoeurópsku európsku e, sieť v 38 krajinách v Európe, vyše 500 e, nemocníc už spolupracuje, spoločne vyvíjame alebo pracujeme proti antimikrobiálnej rezistencii. Ďalej chceme zaručiť globálnu spoluprácu, čo sa týka klinických skúšok e, v rámci práce na nových antibiotikách, pretože skutočne toto je globálna hrozba. Taktiež e, by som e, teda nehovoril detailne o ďalších projektoch. Napríklad spolupracujeme v oblasti boja proti chorma, ako je Alzheimer alebo cukrovka, ale nebudem hovoriť do detajlov. Takže, čo sa týka príspevkov e, farmaceutických e, spoločností, tieto spoločnosti nedostávajú od IMA, od IMI žiadne finančné prostriedky, ale môžu v podstate mm, prakticky na tohraliach prispievať ako účastníci do tohto celého procesu. Napríklad nám dávajú prístup k rôznym zariadeniam, a všetko sa to podrobne skúma, akým spôsobom prispievajú a vykonávame ex ante kontroly e, príslušných vyhlásení a ex post potom to kontrolujú nezávislí auditory, tak aby všetko prebiehalo v súlade s našimi štandardami. No a na záver nález e, interných auditorov musí byť vždy odsúhlasený ešte aj dvorom auditorov. Čo sa týka e, externých e, auditov, tak tie pokryli 89 príspevkov, ktoré sú rozdelené podľa kategórie nákladu a podľa konkrétnej spoločnosti. Všetko toto je k dispozícii na našej webovej stránke. IMI je dnes uznávaný ako líder o inovácie a ďalšie, ďalšie telesa, ktoré chcú prispievať do, e, k nášmu procesu. A pokiaľ bude mať dostatočný rozpočet, tak môžeme riadne vyberať tie najlepšie projekty, ktoré prispejú k plneniu našich cieľov a prinášajú čo najväčšiu pridanú hodnotu. My e, spravujeme naše zdroje podľa štandardov dobrého finančného riadenia a chceme zaručiť transparentnosť, a zodpovednosť a taktiež to prispieva k tomu, že projekty IMI naďalej budú prinášať skvelé výsledky, ktoré riešia potreby pacientov a celé spoločnosti. A chcem poďakovať výboru za spoluprácu. Yeah. Uh, uh, uh, Ďakujem pekne. Možno to bolo trošku dlhšie, než sme čakali. Ocenil by som, keby prezentácie sa zmestili do 5 minút, aby sme potom ešte mali čas aj na otázky a odpovede. K tomu druhému príspevku od výkonného riaditeľa e, elektronické komponenty a systém pre vedúce postavenie Európy, spoločný podnik Excel. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, ďakujem za príležitosť, ďakujem za to, že máme možnosť objasniť situáciu v Excel a účtoch. Hovoríme o roku 2014 ktorí sa tak povedať zosobážili dva predchádzajúce spoločné podniky a spojili sa do Excel, Excelu, ako tu už bolo vysvetlené. Ja som zodpovedný za Excel, spoločný podnik 1. E, januára 2014. Nebol som na tej svadbe, ale až potom som sa pridal. Hlavnou misiou spoločného podniku Excel je to, aby európsky priemysel eh, mohol intenzívnejšie čeliť medzinárodnej konkurencie Koreje, Japonska, Číny a USA v oblasti elektronických komponentov a systémov. No a v tomto duchu je pre Európu dôležitá spolupráca. Chcem zobraziť niektoré eh, činnosti, ktorým sa venujeme. Nechceme, aby naše auta boli hekované na ulici a zastali z, momentu na moment. Chcem, aby bezpečnosť bola pardon, aby komunikácia bola bezpečná, pracujeme na bezpečnom uh, internete. V každom z jednom z mobilných telefónov, ktoré tu sú, je špeciálny čip, ktorý stojí, jeho výroba stojí milióny dolárov. My sa pokúšame investovať do uh, takýchto nových technológií taktiež riešime e, možnosti budúcich samoriadiacich aut, aby tieto boli bezpečnejšie a lacnejšie. Veľa investujeme tiež do projektov, ktoré toto riešia, potom inteligentné systémy osvetľovania, e, tie umožnia šetrenie ešte viac energie a plné využitie technológie LED. No a Excel má v tejto chvíli 104 projektov, 3000 účastníkov, 40% nich sú malé a stredné podniky. Vytvárame nové vedecké správy a myslím si, že výstupy e, sú naozaj e, zaujímavé. Spoločný podnik Excel je flexibilným nástrojom implementácie. Hovorili sme o kofinancovaní projektov za e, využitia fondov Európskej únie členských štátov či priemyslu. No a vytvárame naozaj zaujímavý, máme zaujímavý efekt. Za každé euro peňazí z Európskej únie máme 4,5 eur z iných finančných zdrojov. Nebol by som rád, keby tento európsky nástroj spochybňoval metódy výpočtu medzi tými, ktorí kontrolujú a vykonávajú činnosti. No a dôvod pre kvalifikované stanovisko na troch účtoch riešil to, ako rátať e, verejné zdroje, konkrétne platby, ktoré nie sú objasnené. Ak chcel, bude pracovať aj naďalej e, na základe osvedčení, ktoré získavame od národných orgánov. Oni my platíme asi 16% z toho a dôverujeme overovaniu národných finančných agentúr. Toto špecifické overovanie, ktoré sa robí na základe vnútroštátnych pravidel, ktoré sa líši v jednotlivých členských krajinách, viedlo k e, chybe a čísla sa rátali na rozličných základoch. O to tu celé ide. Nie je tu žiadny dôkaz, že je to, to nesprávne, avšak nie je možné riadiť sa štandardnou tradičnou metodológiou, tak ako v prípade ostatných e, spoločných podnikov. Nemám vôbec dôvod spochybňovať vyhlásenie z, o činnostiach 2015. Samozrejme, ocenili by sme, aby absolutorium bolo udelené všetkým trom účtom. Pokúsime sa v maximálnej možnej miere pracovať v súlade s metodológiou, ktorú navrhol dvor. A chcel by som poprosiť pán predseda, alebo teda ocenil by som, aby obidve strany našli a kompromis prv, ako bude formulované stanovisko na rok 2015. Ďakujem a posledný rečník, výkonný riaditeľ Fusion for Energy F4E. Vážení poslanci, vážení poslankyňa, pán Marinesku, pán Fonde, volám sa Johannes Šveme, som riaditeľom F4E od začiatku tohto mesiaca. Teším sa na e, ďalšiu prácu e, pána Petra Barabaského, ktorý bol riaditeľom v roku 2015. Chcel by som e, váženým poslancom pripomenúť, že Európa cez F4E prispieva 46 My navrhujeme dlhodobé riešenia problémov e, znečistenia prostredia a klimatických zmien. Pokiaľ ide o audit výročných účtov z roku 2014, tak oceňujeme pozitívne stanovisko e, Európskeho dvora auditorov. No a pokiaľ ide o e, udalosti z roku 2015, tak tam sme riešili rozpočet a ďalší plán. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. ECI malo nekvalifikované pozitívne stanovisko F4E za posledných 8 rokov a za to sme vďační. Dvor upozorňuje na absolutorium z roku 2014. Išlo tu o odhad a kompletizovanie projektov F4E. E, veľký pokrok sme zaznamenali aj v roku 2015. F4E skompletizovalo do plnej miery svoju časť e, projektov No a táto metodológia bola revidovaná a vítajú aj vnútorný e, e, systém auditu komisie. Je to popísané v e, správe z rady z roku 2014 a 2015. Táto bola zaslaná tento mesiac tomuto výboru a parlamentu. Chcel by som tiež povedať, že miera implementácie odporúčení z auditu sa zlepšila. V roku 2014 to bolo 66% a v roku 2015 to stúplo na 93%. Ako je na tom projekt dnes? Ako som hovoril, projekt fungoval na 50 rýchlosti plánu, ktorý sme vybudovali v roku 2010. Toto bolo teraz e, v roku 2015 aktualizované. Na jar roku 2015 Bernard Bigo pre, vedie teraz IT a Pierre Barabásky eh, Fusion and Energy. No a obaja budú riešiť e, svoje oblasti. V novembri 2016 bolo zasadnutie rady. Rada ITA zaznamenala veľký pokrok. Avšak rozhodla sa, že ďalšie zdroje, ktoré vyžadovali medzinárodné organizácie ITA sú prehnané a teda nový rozvrh nebol realistický, preto sa rozhodli nastaviť e, konkrétne miesta, na základe ktorých sa bude monitorovať pokrok v roku 2016. E, budeme sa sústrediť na projekt, ktorý sa volá First Plasma a taktiež si zadovažíme e, revíziu nezávislých expertov. Čiže ten nový rozvrh ešte nie je schválený, avšak e, organizácia IT a domácej agentúry vrátane F4E na tom pracujú a dúfam, že sa dopracujeme v polovici roku 2016 k finálnemu schváleniu. Čiže toto je rozvrh. Rozpočet F4E od roku 2010 do roku 2014 predstavoval 6,6 miliardy eur. F4E zachováva tento strop za každých okolností, čiže naozaj sme mali intenzívne kontroly a spôsoby riadenia, vďaka ktorým sme naozaj osvedčili, dosvedčili, že sme tento rozpočet neprekročili. Rok 2015, ten aktuálny odhad je na úrovni zhruba 2, 2 miliardy, ktoré sú potrebné na ukončenie projektu. Záleží to samozrejme aj od aktuálnych príspevkov F4E do IT. E, došlo k ďalším nákladom na základe zmeny dizajnu, najmä pokiaľ ide o budovy a tiež kvôli novým e, požiadavkám bezpečnosti jadra, ktoré vyvstali po katastrofe e, vo Fukushime. Čiže ako náhle budeme mať nový rozvrh a nový zdroj financovania, tak vtedy bude celý ten prehľad konkrétnejší. Ja som tento mesiac sa zhostil z zodpovednosti za vedenie, prijali sme ďalšie činnosti, mali sme workshop o nákladoch na budovanie a brali sme e, do úvahy jednotlivé opatrenia. Taktiež sme naštartovali nový projekt z ITAO, ktorý sa volá Straight Road to Plasma, kde berieme do úvahy aj komplexnosť rozpočtu a snažíme sa dodržať rozvrh naštartujeme ďalšie programy, aby sme navýšili výkonnosť Fusion for Energy. Takže v stratke Fusion for Energy zvažuje všetky možnosti, aby, zadr- aby sa drhalo v maximálnej miere, povolenej miere nákladov. Napríklad zastavujeme aktivity, ktoré nevedú priamo k eh, Parts of First Plasma. Chcel by som sa poďakovať tomuto výboru a parlamentu za podporu a za to, že naozaj podporujete jeden z najväčších technologických projektov našich čias, ktorý spája takmer polovicu ľudstva v snahe raz a navždy vyriešiť problém bezpečnej, udržateľnej energie pre naše deti a ich deti. Ďakujem. Okay. Uh, thank you for, uh... Ďakujem. Teraz dostane slovo pán spravodajca Marinesku. pentru Curtea de Conturi. Uh, Am câteva comentarii. Ďakujem za slovo. Moje pripomienky sa týkajú vyhlásenia predsedu, ktoré sa týkali nového prístupu dvora auditorov v otázke auditných správ. V prvom rade tu ide o obsah, pretože keď ste si za posledné roky tieto správy prečítali, tak 80 až 85 z nich sú identické. 2012, 2011 až 2014 a ja dúfam, že za nadchádzajúce roky budeme mať konkrétnejšie, jasnejšie správy, v ktorých sa bude konkrétnejšie hovoriť o európskych e, podnikoch. Taktiež by som ocenil vyššiu mieru informácií o výsledkoch v týchto správach. Čiže čakám na audity výkonnosti, e, ktoré, o ktorých dnes e, dvor auditorov hovoril, ktoré dnes oznámil a dúfam, že budú obsahovať aj zmienku o úrovni inovácie, ktorú prinášajú jednotlivé spoločné podniky. Rád by som vedel, čo, koľko bolo zaplatené za Horizon 2020, alebo za 7. rámcový program, alebo, že, alebo EU1. Mm. Naozaj by som ocenil jasné informácie o tom, čo bolo zaplatené e, každý jeden rok pre každý jeden e, z toho z každého jeden z týchto programov. aj, či ide o, aj pokiaľ ide o členské štáty, národné agentúry, v závislosti od, jednotlivého, od jednotlivých EU. Mám otázku aj na komisiu. Zaujímalo by ma, kedy naposledy tieto podniky mohli najímať na základe rozpočtu 2007-2014. To nebolo vôbec jasné. Chcel by som vedieť, kedy tieto agentúry mohli e, čerpať rozpočtové prostriedky za, z, za, za rozpočtov na rok 2007 až 2012. No a pokiaľ ide o EMI, hovorilo sa tu, že dochádza k hodnoteniu výsledkov, avšak ja by som chcela, aby tie hodnotenia boli jasnejšie, pokiaľ ide o konkrétne výstupy, konkrétne výsledky činnosti v oblasti výskumu. A najmä pokiaľ ide o inováciu v týchto spoločných podnikoch. Taktiež by ma zaujímalo trochu viac informácií o tom, čo dvor Daditorov práve spomína v súvislosti s výdavkami, ku ktorým došlo bez súhlasu vedeckého poradcu projektu. V správe je tu takáto pripomienka. No a pokiaľ ide o ENIAC, tak by ma zaujímalo, či existuje nejaká správa k činnosti Artemis a ENIAC v júni 2014. A či je tu nejaký prehľad aktivít aby sme vedeli, kde vlastne začína analýza chybovosti. No, tak, pokiaľ ide o analýzu chybovosti, tak som pochopil vysvetlenie riaditeľa, beriem to do úvahy. K IT. Zaujímalo by ma, aký je nový systém organizácie, o ktorom hovoril nový riaditeľ IT. No a teraz pokiaľ ide o F4E, tento nový systém Uh, Ďakujem. A teraz možno tieňový spravodajca, pán Poš. Ďakujem za slovo, vážený pán spravodajca. Budem hovoriť o ITER a Excel 2. Projekt ITER je kľúčový vedecký a výskumný projekt, do ktorého je EÚ zaangažovaná. Ten projekt je určite veľmi potrebný a EÚ by mala zohrávať dôležitú úlohu vo Fusion for Energy vývoje. Je to veľmi dôležité pre konkurencie schopnosť EÚ a tiež si uvedomujem, že takto zložitý projekt nie je možné e, na, navrhnúť na 100% presne, pokiaľ ide o načasovanie a financovanie. Avšak musíme sa ubezpečiť, že tento projekt je realistický a veľa peňazí toho bolo investované, takže je potrebné ho kontrolovať. Po problémoch z minulých rokov je jasné, že by našim hlavným cieľom malo byť ubezpečiť sa, že tento projekt je stabilne manažovaný a organizovaný a že tie plány sú realistické a efektívne z hľadiska nákladov. Som optimistický po stretnutí s novým riaditeľom. Taktiež sme zaznamenali prehľad z minulého roka. Vieme, že akčný plán bol e, prijatý e, v marci e, minulého roka. No, Všetky zúčastnené strany a najmä Spojené štáty obnovili svoj záväzok pre tento projekt, avšak obávam sa, pokiaľ ide o dlhodobé plánovanie, e, aktualizovaný dlhodobý plán novembrová rada vyhlásila, že možno, že to nie je celkom realistické a možno by bolo potrebné prijať e, pri ďalšie opatrenia na redukciu nákladov. Je potrebná nová remízia, tej e, výsledky budú predstavené v júni. Moja prvá otázka, ako sa môžeme ubezpečiť, že v júni budeme mať k dispozícii realistický plán, aj keď sa tu žiada o rýchlejšie plánovanie. Možno to bude len ďalšia analýza, ktorá si bude vyžadovať ďalšiu analýzu. Vo vašej reakcii hovoríte, že im implementácia v roku 2016-2017 vypracuje také prvky, na základe ktorých sa bude analyzovať e, e, dôveryhodnosť a stabilita dlhodobých plánov. Takže máme to pochopiť tak, že v júni 2016 sa schváli dlhodobý plán a následne sa koncom roku 2017 reviduje. Čo sa stane, ak sa v júni nedopracujeme, nedopracujete k dohode o dlhodobých cieľoch? No a potom, pokiaľ ide o roky 2016-2017, Mohli by ste nás poinformovať, aké sú tie hlavné body, ktoré chcete dosiahnuť? No a Excel, ENIAC a Artemis e, čelili ex post e, stratégiám a teda, e, tieto závisia od e, národného financovania. Čo sa zbolo? Mohli by ste nám prosím povedať, ako Excel chce umožniť výpočty chýbovosti a ako hodnotia situáciu, pokiaľ ide o technické problémy výpočtov. Boli to naozaj dobré otázky od spravodajcov a tieňových spravodajcov, takže by sme mohli dať teraz týmto podnikom príležitosť reagovať. Mohli by sme teda aj som poradí Ďakujem za vaše otázky. Začnem otázkou pána Marinesku o novej organizácii. Áno, to, čo som videl za prvé tri týždne mojej činnosti, došlo k zlepšeniu spolupráce medzi Fúziou pre energiu a medzinárodnými organizáciami. Už sme začali dva spoločné projekty a sme v procese realizácie kontrolného systému priemyslu aj v, v finančnej oblasti, čo nie je také typické pre verejný sektor, ale toto je predsa stavebný projekt, takže je to potrebné. Už sme dosiahli veľký pokrok a očakávame ešte viac tento rok. Myslím si, že pomaly ho zostávame pod palec. Aj rozhodnutie rady kde komisia zohrala veľkú úlohu a tam ide zameriať sa najprv na plazmu, umožní lepšie zrealizovať projekt, lebo tá náročnosť 7 účastníkov, to je skutočne nepriateľom jasná realizácia. Táto zacílenosť pomáha. Potom je ďalšie otázky, ktoré sa týkajú realistického predpokladu, že plán dodržíme je jasné, že plánovanie je iteratívny projekt, kde sa stále zdokonalujú veci a Robia to firmy každý rok, to je to prostredie, ktoré poznám. Pre ITRA sa to dlho neurobilo, takže ja dúfam, že je to dobrý prístup znovu prehodnotiť na jeseň plán, ktorý sa spravil, to viedlo k zlepšeniu a bude to stabilné toto leto. Takže nie je predpoklad, že by plán, rozpočet a harmonogram neúspeli. Potom tu bola tá otázka na milníky sledovania, tie sú na najbližšie dva roky, pretože dlhodobejšie e, ciele by boli ovplyvnené tým, tou revíziou plánovania, takže preto to robíme takto. Milníky poskytnú určite rade aj parlamentu prostriedok na jasné sledovanie pokroku a všetko vám dáme samozrejme k dispozícii. Ďakujem. Ďakujem a za tieto odpovede. Teraz Excel. Tej Lancos by ste mohli odpovedať na túto otázku tieňového spravodajca a spravodajcu. spravodajcu. Ďakujem za tieto otázky. Prvá otázka sa týkala situácie v júni 2014, pokiaľ ide o výsledky. To sme už oznámili, myslím si, v správe, pokiaľ ide o výsledky projektov v júni 2014, ale informácia by sa mala samozrejme doplniť rôznymi spôsobmi. Ja si myslím, že dostupné informácie momentálne na webovej stránke a projektových web stránkach sú jednou cestou, ale ja chcem mať istotu, že postupne, a to je otázka času, uvidíme takú vývesku, ja neviem, Excel Made Site Europe, a to určite ukáže, že všetky tie peniaze, úsilie, ktoré bolo financované financiami EÚ, naozaj prinášajú európskemu priemyslu osoch a umožňuje im držať krok s medzinárodnou hospodárskou súťažou. Teraz otázka komplikácií v chybovosti a technike, tak pokúsim sa jasne od, stručne odpovedať, aby som vás neunudil k smrti. V prvom rade situácia Eniakerta Temis ukázala, akú metodiku potrebujeme, aby sme získali vážený priemer z informácií jednotlivých členských štátov. Tieto informácie máme, ale ako som povedal predtým, ma, vypočítavajú sa rôznym spôsobom. Tie vzorce za týmito priemermi nie sú rovnaké. A toto je zatiaľ najlepší spôsob, aký k tomu vieme zaujať. Takáto je situácia, chceme to zlepšiť, ale musíme viac spolupracovať so súdom, aby sme zistili, čo je technicky možné a teda s dvorom, pardon, čo je technicky možné. A potom postupne začíname e, určité utlmovanie, keďže pros, projekty NK Artemis klisajú a tieto dve, dva výpočty chybovosti sa v najbližších dvoch, troch rokoch spomalia, budú nižšie. Pokiaľ ide Excel Expos, tak sme v súlade s tým, o čom sa hovorí v rámci spoločného podporného centra spoločných auditových e, služieb a takto budeme pokračovať aj ďalej. A využijeme tú istú metodiku, prístup, chybovo, výpočet chyby. Ďakujem. Ďakujem. A teraz je Ďakujem. Budem reagovať na dve veci. Jedna sú výsledky projektov a my sme rozšírili, my rozširujeme informácie o našich projektov rôznymi cestami. Webová stránka, kde každý jasný pr- projekt jasne uvedený na našej webovej strane, aj hmatateľné výsledky. Potom máme hodnotenia a jedna veľmi zaujímavá socioekonomická štúdia práve prebieha a tam preukážeme socioekonomickú hodnotu našich projektov a súčasťou budú aj inovácie. Inovácia je v každom aspekte to, čo robíme od e, charakteru spolupráce až po projekty, ktoré realizujeme Firmy si teraz pre, vymieňajú údaje aj s verejným sektorom a medzi sebou v miere, ako sme doteraz nepoznali. Takže toto sú veľmi inovatívne prístupy a má to dopad na viaceré choroby. To dokážeme aj zdokumentovať. Zdôrazňujem tieto výsledky projektov cez dokumentáciu na našej webovej stránke. Ale robíme aj veľa so skupinami pacientov a mnoho z toho, čo robíme, je naozaj zameraných na pacientov a dokumentácia, tá inovatívne medic, lieky a podobne rôzne brožúry, to všetko je k dispozícii na našej webovej stránke. Druhá vec, ktorá sa týka platie bez schválenia, EMA robí ex ante kontroly 100% projektových správ a nárokov na platby. Naše interné pravidlá sú vytvorené tak, aby sme eh, zachytili chyby predtým, než sa urobia, vykonajú platby a nemáme žiadne zistenie alebo dokumentáciu o tom, že by sa platilo bez takýchto schválení. A my si myslíme, že ex ante sú dôležitým blokom našeho kontrolného prostredia. Budeme naďalej spolupracovať s dvorom auditorov, aby sme to optimalizovali. Veci sa vždy dajú optimalizovať, ale myslím si, že máme dobrý systém dneska na mieste. Ďakujem. Boli to aj nejaké otázky na komisiu, ale myslím si, že komisia, neviem, by nám azda mohla poslať odpoveď v písomnej podobe ako odpovede na otázky spravodajcov. Spravodajca mal otázky aj na dvor auditorov, takže dám teraz príležitosť dvoru reagovať. Ďakujem a tiež sa chcem poďakovať spravodajcovi pánovi Marinesku za prácu, ktorú vykonal a vykonával v priebehu tohto absolutória. Poukázal na dva body a odpoviem v poradí. Najprv je to vec, ktorú, na ktorú upozornil a tu považujeme za veľmi dôležitú. A síce je to význam eh, je to vec finančných informácií F7, ktorý sa teraz uzavrel a teraz máme nový projekt Horizon 2020. Bez pochyby môžeme vysvetliť podrobne my, ako aj samotné spoločné podniky, tieto údaje, tento mechanizmus, ktorý je pri rozpočtovom riadení spoločných podnikov. Teraz už na tom pracujeme, tak aby sme spravodajcom poskytli informácie o platbách a ďalších e, zod, rozpočtových prostriedokov pre F7 Horizon 2020, ktorý teraz začal. Toto sú informácie, ktoré sú k dispozícii v účtovníctve a vo výročnej správe o každoročnej činnosti samotných spoločných podnikov. Robíme z toho tabulky pre spravodajcu je jasné, že v tejto etape väčšina platieb ako aj rozpočtových prostriedkov sa bude týkať najmä e, programov P7 a Horizon 2020 je v svojej počiatočnej fáze Taktiež poskytneme informácie, ktoré žiadal pán spravodajca Marinesku a to sa týka vecných príspevkov. To je niečo, čo naši auditori pravidelne skúmajú. Je to niečo, čo spoločné podniky, ako aj interní auditory taktiež skúmajú a veľmi často, keď sa pozrieme na vecné príspevky, tak ak si nič nevšimneme, tam e, niečo neregulérne, tak sa tomu nevyjadríme v našej správe. V minulosti sme mali prípady, keď pri skúmaní vecných príspevkov pod operáciami sme našli chyby alebo nezrovnalosti a v minulosti, keď to mu tak bolo, tak sme to tiež o tom informovali. Je dôležité si všimnúť, že Horizont 2020 a jeho rámec vytvára presnejšie prostredie pre hlásenia o výsledkoch e, výskumu, než v P7 a spoločné podniky informujú do určitej miery, aj keď rôznym spôsobom, o výsledkoch projektov. Sladom na to, že väčšina projektov, ktoré sú v FP7, už dozrievajú, končia, tak si myslíme, že existuje priestor na zlepšenie prihlásení výsledkov. Takže týmto sa dostávam k druhému a záverečnému bodu. Je pravda, že náš predseda z dvora auditorov, keď e, tu bol v kont, oznámil nový prístup našej práci a v produktoch, ktoré budeme vytvárať. Je to nový prístup a vyžaduje si spoluprácu každého. Nový prístup spočíva v tom, že budeme reagovať na žiadosti poslancov, aby sme informovali viac a konkrétnejšími informáciami, pokiaľ ide o výsledky, výkonnosť, výkon, realizáciu rôznych projektov v Únii. Toto si vyžaduje spoluprácu legislatívnych orgánov, komisie, rôznych agentúr a spoločných podnikov, pretože aby sme my mohli informovať o výkone, potrebujeme aj zjemniť rozpočet, ktorý vychádza z výkonu. Takže si to vyžaduje viac než e, čo môže urobiť dvor auditorov pri vypracovaní svojich správ, pretože my sa zameriavame na efektívnosť, hospodárnosť výsledkov týchto programov. A v priebehu roku 2016 budeme pracovať na audite výkonu spoločných podnikov, kde budeme skúmať rôzne aspekty výkonu a dúfame, že budeme mať dispozícii dostatok informácií, aby sme vypracovali dobrú správu ohľadom výkonnosti spoločných podnikov. Keď sa pozrieme na správy, ktoré sme vypracovali, je to 8 špecifických správ, tak vidíme, že keď si ich tak prechádzate, tak zistíte, že majú podobnú štruktúru, na toto sa pýta pán Marinesku. Ale tieto správy predovšetkým predstavujú prácu vykonanú v rámci súčasných auditov. A tam samozrejme máme podobnú štruktúru, pretože sa riadíme auditnými štandardami, ktoré boli stanovené, ale štruktúra je jedna vec a informácie to je druhá vec. Keď sa máme pozrieť na informácie za celé tie roky, tak vidíme, že tie informácie sa rôznia. Rok 2009 až 2010, kedy spoločné podniky začali, až do roka 2014, tam sa, sa vyjadrovali k rôznym oblastiam, kde sa to potom už neopakovalo v nadchádzajúcich správach. Teraz hovoríme o konflikte záujmov, o monitorovaní e, výskumu. Takže postupne získavame informácie ohľadom výkonu spoločných podnikov. Ďakujem pán Galea za túto komplexnú reakciu a na záver požiadam spravodajcu, aby to uzavrel. Ďakujem, nemám čo povedať, pán predseda. Takže sa stretneme s tenovými spravodajcami a uvidíme, ako to dopadne. Ďakujem, veľmi dobré. Veľmi dobrý záver. Bod rôzne. Tam asi nič nie je. Ďalšia schôdca eh, sa eh, to máte napísané v programe. Ďakujem za účasť.